Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous... Kolegyne, kolegovia, otváram našu schôdzu. Máme agendu, e, ktorá je dosť plná. Musíme využiť nás, náš krátky čas čo najlepšie. Chcel by som privítať pána Majstata, e, prezidenta Európskej investičnej banky a bývalého e, riaditeľa Medzinárodného menového fondu, ktorý má teraz navrhnúť externé aktivity Európskej investičnej banky. Je to jeho nové poverenie, je to bod 4 a preto vlastne bude s nami spolupracovať na začiatku našej práce a na diskusii o bode 4. Pokiaľ ide o bod 1, videli ste návrh programu schôdze, nikto nemá pripomienky a preto ho považujeme za e, prijatý. Budú tu nejaké zmeny. Napriek tomu Utah Hawk si želala, aby bod 18 e, sme dali za bod 16, čiže máme tu nejaké zmeny v poradí bodov. A bod 7 bude nasledovať po bode 17. Generálny tajomník Klaus Welle vyjadril želanie byť prítomný na tejto rozprave, aby mohol prípadne položiť nejaké otázky. Samozrejme, že má na to právo, takže tomuto sa budeme venovať okolo 17.40. Máte v Kobu News zoznam prístupných jazykov, ktoré dnes máte. Pripomínam, tak ako všetky schôdze, aj táto schôdza je prenášaná priamo na stránke parlamentu. Okrem toho ešte chcem povedať, že sme stratili teraz pána Virpi Kojku, ktorý opustil sekretariát, bol vymenovaný za šéfa jednotky pre intranet e, v rámci IT. Blahoželáme mu k novej pracovnej pozícii a ľutujeme, že od nás odchádza. Ďakujem, priatelia. Ďakujem. Bod 3. Schválenie zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali 20. januára a 26. a 27. januára. Máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak považujeme tieto zápisnice za schválené. Teraz bod 4. Čiže mandát, ktorý dostal pán Michel Konciu, ktorý sa týka externých činností Európskej investičnej banky. Je to veľmi dôležitá téma. Chcem vám povedať, že som navrhol mojim partnerom vo všetkých príslušných výboroch, ktorých sa týkajú nejakým spôsobom činnosti EIB, aby e, sa k nám dnes pridali. A pán Deutsch e, je tu dnes, je to podpredseda e, výboru pre rozpočtovú kontrolu a je spravodajcom pre EIB v tomto výbore v mene E, ekonomi- hospodárskeho výboru je to pani Göry a je, je tu takisto pán Berman za rozvojový výbor, za AFET a za výbor pre medzinárodný obchod. Bohužiaľ, tu nemáme žiadného zástupcu. Predtým, než dám pánovi Kamcu slovo, bude tu ešte jedna kolegyňa a potom pán Fernández. Obrigada, Sr. Presidente. Era uh, só um minuto para vos falar da situação uh, da Ilha da Madeira. Ďakujem, pán predseda. Uh, chcem sa niečoho ešte stručne dotknúť. Viete asi, že Madejru postihla prírodná katastrofa. Počet mŕtvych a zranených je veľmi vysoký. A materiálne škody sú takisto veľmi rozsiahle najmä pokiaľ ide o dodávky vody, telekomunikácie a podobne. V týchto oblastiach Madeira naozaj potrebuje našu pomoc a solidaritu. Všetci portugalskí poslanci teraz organizujú spoločné podujatie a spoločnú činnosť. Zajtra predložíme návrhy a som presvedčená, že portugalská vláda požiada o pomoc Európsku úniu z Fondu Solidarity. Toto som povedala len preto, aby som vás informovala a aby ste vedeli, že náš výbor dostane túto žiadosť. Ja vás teraz naozaj žiadam o solidaritu s obyvateľmi Madejry. Ďakujem veľmi pekne, drahá kolegyňa. Všetci sme boli otrasení, keď sme sa dozvedeli, aká tragédia sa stala na Madejre, keď sme videli v televízii tie zábery. Európska komisia Samozrejme si vypočula vaše návrhy. Ja som presvedčený, že všetky európske inštitúcie sa budú snažiť e, zaviesť e, a spustiť čo najskôr všetky finančné postupy, aby sme vám mohli prísť na pomoc a vášmu obyvateľstvu. Pani Žoli, predsednička výboru pre rozvoj, teraz práve prišla, takže ju vítam. A teraz by som dal slovo pánovi Mišelovi Komcu, Kamdesuovi, chcem povedať, že tento muž patrí medzi múdrych ľudí, ktorých vyhľadávajú všetky medzinárodné inštitúcie a chcel by sa s nami podeliť o svoje obrovské skúsenosti z oblasti ekonomiky a medzinárodnej ekonomiky. Rada chcela získať svoju analýzu jeho analýzu a jeho odporúčania ohľadom úlohy EIB v rámci zahraničnej politiky EÚ, najmä na obdobie rokov 2007-2013. Hovorili sme o tom s pánom Mestštatom aj s pánom Kamdesium po odovzdaní správy Pán Kamdesu príde medzi nás, aby sa podelil s nami o svoje závery a takisto, aby vysvetlil práce na revízii e, finančnej perspektívy a takisto, aby osvetlil úlohu EIB v rámci e, zásadnej komunitárnej politiky. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Najskôr chcem povedať, že pre mňa je veľkou cťou, že môžem hovoriť e, v tomto výbore medzi vami, ktorí tu zastupujete e, v Európskom parlamente. Nemyslím si, nemyslel som si nikdy, že budem mať takúto česť jedného dňa. A o to viac si to užívam. Áno, v skutku som bol poverený predsedaním toh, tejto rady starších, tak povediac. E, je tam 11 ľudí so mnou. A my všetci sme boli prizvaní, aby sme preskúmali, ako sa realizuje dôležitý mandát, ktorý bol daný Európskej investičnej banke v roku 2007. Túto prácu sme robili v priebehu rokov 2008-2009. Detailne sme skúmali e, externé hodnotenie, e, veľmi, veľmi podrobné. Skúmali sme, čo sa udialo a čo by sa ešte dalo zlepšiť. A i keď vám poviem o chvíľočku, že EIB pracuje výnimočne dobre, napriek tomu sú tu ešte určité veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Problémom je, že počas týchto rokov, vy to viete lepšie ako ja, svet sa zmenil a Európa sa takisto radikálne zmenila. A preto naša skupina si myslí, že by sme sa nemali držať iba literárneho výkladu alebo doslovného výkladu nášho mandátu. Nemali by sme sa pozerať iba na to, čo fungovalo dobre a čo nefungovalo. Nemali by sme ako generáli pripravovať vojnu vopred, pretože sú určité problémy, ktoré už máme v našich predstavách Samozrejme, a tam ide o to, čo budeme robiť v budúcnosti po tej kríze, ktorá otriasla svetom, po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorú prijal váš parlament, ktorý, ktorý dosiahol tento konsenzus, takisto aj konsenzus v rozvojovej politike. A v dôsledku všetkých týchto vecí nebudem predlžovať tento zoznam zmien, ku ktorým došlo, ale je jasné, že v budúcnosti budeme musieť robiť odlišné veci, iné veci, ako by sme museli robiť, keby sa dejiny sveta zastavili v roku 2013. Náš mandát nežiada od nás e, toto úplne priamo a preto sme našu správu rozdelili do dvoch častí. Prvá časť, tam e, uvádzame odporúčania a v druhej časti, trošku odvážnejšie, sa snažíme skúmať, čo by sa malo urobiť, aby EIB po roku 2014, možno v období roku 2020, sa stala inštitúciou, ktorá bude lepšie slúžiť európskym ambíciám, najmä v rámci Lisabonskej zmluvy. Podľa Lisabonskej zmluvy je jasné, že teraz existuje európska ambícia a aktívna a viditeľnejšia prítomnosť tejto inštitúcie na všetkých, e, vo všetkých oblastiach sveta, či už v diplomácii, v rozvoji a tak ďalej. Vytvára sa prvoplánový finančný nástroj a preto sme skúsili navrhnúť, nie iba odporúčať, ale navrhnúť dve alternatívy, dve možnosti, nad ktorými môžu poslanci, ale aj rada premýšľať. Takže najskôr niečo k tým okamžitým odporúčaniam pre súčasnosť. Najskôr začnem jednou, jednou konštatáciou. Táto konštatácia vás asi neprekvapí. Skonštatovali sme sa, že, skonštatovali sme, že EIB paralelne s veľkými svetovými finančnými inštitúciami je vynikajúcim nástrojom v rukách EÚ. Som veľmi šťastný, že to môžem povedať v prítomnosti pána Meštata. E, Európska investičná banka je efektívna a vytvára dôležitú pridanú hodnotu v rámci tých možností, ktoré má, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Pokiaľ ide o vonkajšie činnosti, tejto banky. Je to iba 10 všetkých jej činností, tieto vonkajšie činnosti, ale napri- napriek tomu je to prvoplánová inštitúcia, ktorá stojí v popredí. Možno si to ešte svet neuvedomuje, ale je zaujímavé, že EIB v rámci svojich vonkajších činností má taký záber ako Európska banka pre obnovu a rozvoj a takisto má dvojnásobne veľkú činnosť ako Africká rozvojová banka a približne polovi a približne je činnosti približne 50 e, činnosti Svetovej banky. Čiže tu vidíte naozaj významný nástroj v rukách služieb Európy. A v mene našej skupiny by som ešte k tomu dodal, že na tejto úrovni nemá žiaden limit, môže ísť ešte ďalej, môže robiť ešte viac, aby slúžila európskym ambíciám. Samozrejme za podmienky, že sa upraví jej mandát, že sa upravia jej zdroje, jej prostriedky, ale naozaj e, táto banka by mohla zvládať ešte viac činností. Ešte jeden dodatok. A toto nám povedali aj externí hodnotitelia. Táto banka je teraz sa neusmievajte, ale určitým spôsobom je obeď svojich vlastných dobrých vlastností, pretože táto banka sa veľmi snažila, vždy keď sa jednalo o navýšenie jej zdrojov na personál, uvidíte e, na strane 62 našej správy tabuľku, ktorá to veľmi jasne ilustruje. V EIB je niekoľkonásobne menej e, zamestnancov vzhľadom na jej veľkosť ako v iných inštitúciách. A dôvodom je, že banka uplatňovala na vonkajšie činnosti tie isté metódy a tie isté obmedzené prostriedky ako e, tie, ktoré sa vzťahujú na interné činnosti. Môžeme tak povedať, že Konsenzus vyžaduje, aby EIB sa stala v budúcnosti zdrojom financí pre rozvoj a v tomto okamihu je jasné, že nemôžeme požičiavať rovnakým spôsobom v európskej krajine a v krajine, ktorá má horšie inštitucionálne vybavenie, kde musíme tie projekty sledovať oveľa lepšie, oveľa pozornejšie. A preto hlavná konštatácia našej skupiny je, že banka by mohla urobiť ešte viac, aby slúžila Únii, ale musíme jej dať ľudské zdroje, ale samozrejme aj administratívnu štruktúru, ktorú potrebuje, aby vykonávala túto prácu. Toto je najvšeobecnejšia konštatácia a na základe toho naša skupina E, sformulovala šesť odporúčaní. Prvé odporúčanie, a toto je vo vašich rukách, pretože sa to vzťahuje na spolurozhodovanie e, s radou ministrov, čiže prvé odporúčanie musí sa lepšie implementovať e, mandát tejto banky na úrovni parlamentu a rady nie je žiaden problém. My sa domnievame, že témy, ktoré sú v mandáte, sú vyhovujúce. Ekonomická infraštruktúra, adaptácia klimatickým zmenám, financovanie a podpora súkromných miestnych investícií, podpora malých a stredných podnikov. Sú to ciele, ktoré sú podľa vás prioritné? samozrejme aj v regiónoch. To všetko je samozrejme bezproblémové a parlament naďalej musí stanovovať priority EIB a musí takisto stanovovať aj rozpočty pre jednotlivé priority, obálky pre jednotlivé priority. Takisto sa musíme snažiť o to, aby koordinácia medzi bankou a komisiou bola tesnejšia, aby tá spolupráca bola úzkejšia. Najmä pokiaľ ide o operatívnu orientáciu. Tu navrhujeme, aby každý rok existovalo zosúladenie, koordinácia medzi bankou a komisiou tak, aby priority, ktoré stanoví parlament, bol, boli precíznejšie implementované a aby viedli k operatívnym rozhodnutiam. No a na záver hovoríme, že v dnešnom mesiaco, meniacom sa svete je príliš stižiadostivé definovať sedemročný mandát. Je to príliš dlhá doba. Musíme mať možnosť zmeniť trajektóriu aj e, počas procesu a preto my takúto flexibilitu odporúčame. Na základe tohto prvého odporúčania sme urobili druhé, aby sme zohľadnili konsenzus, ktorý ste prijali e, v oblasti rozvojovej podpory pomoci. Vy ste si želali, aby Európska investičná banka v tejto oblasti niečo zmení, aby sa zmenila, aby sa stala niečím, čím ešte nie je, bankou, ktorá bude podporovať rozvoj EIB bola vnímaná ako banka, ktorá má financovať investície. Takto bola e, vytvorená pôvodne pre štáty Európskej únie, ale dnes ide o to, aby prekročila túto hranicu, aby sa stala bankou, ktorá bude podporovať rozvoj. Ale musíme si uvedomiť, že sa to nestane zo dňa na deň. Ide o to, aby sa upravili nástroje, ale takisto, aby sa zmenila aj kultúra tejto inštitúcie a to si vyžaduje určitý čas. Ja vám garantujem, že vedenie banky je odhodlané ísť týmto smerom, ale toto sa zrealizuje iba, ak banka bude mať povolenie Eh, urobiť nábor nových pracovníkov, ak budete mať proste prostriedky na túto komplexnú politiku a takisto, ak v jej vzťahoch s komisiou budú existovať postupy tzv. blendingu, neviem ako to povedať po francúzsky, čiže aby eh, sa mohli prepájať požičané a darované financie Domnievame sa, že takéto zmeny by mali začať okamžite. Samozrejme, že si vyžadujú čas, ale v krátkodobom výhľade si myslíme, že banka určite bude venovať ešte viac pozornosti otázkam, ktoré sú priamo prepojené na rozvoj, napríklad e, výučba klimatických zmien, adaptácia na klimatické zmeny, to sú tie príspevky darom. Banka by sa takisto mala venovať viac infraštruktúre a miestnym investíciám, pretože to má samozrejme dopad na rozvoj a takisto by mala zvýšiť pozornosť, ktorú venuje sociálnym aspektom, ľudským právam, prevencii a riešeniu konfliktov. To všetko tvorí súčasť konsenzu o rozvoji. Toto všetko by sa malo realizovať prostredníctvom banky. Malo by sa to robiť postupne s tým, ako si banka bude budovať svoju alebo rozširovať svoju materiálnu základňu a potom tu máme ešte tretí bod, ktorý je obzvlášť dôležitý pre parlament. A to je rozhodnutie, ktoré sa bude musieť prijať o tých dvoch miliardách eur. Čiže o tej dobrovoľnej sume, či, či, či toto rozhodnutie má byť otvorené, alebo či sa to má zrušiť, anulovať. Naša skupina sa domnieva, že by bolo rozumné, keby sme to uvoľnili a keby sme, sa to zrealizovalo za dvoch podmienok. Prvá podmienka ide o to, aby sme sa nesnažili zmeniť regionálne obálky financií, ktoré ste vy rozhodli, že budeme napríklad viac dávať krajinám v rámci susedskej politiky alebo pristupujúcim krajinám. Nie, my si myslíme, že tieto obálky sú dobre urobené, ale my sme mali námysly skôr po, po tom, čo sa stalo v Kodani. Mysleli sme skôr na to, že by bolo dobré navýšiť prostriedky únie na klimatické zmeny a do toho vlastne spadá aj adaptácia chudobných krajín na klimatické zmeny. My teda odporúčame, aby sa uvoľnila táto obálka, aby sme na klimatické zmeny dali túto obálku, ale má to dve podmienky. To znamená, prvá podmienka je potrebné vytvoriť efektívnu kombináciu darov a pôžičiek zo strany komisie. A druhá podmienka, implementácia týchto úverov. Všetky odporúčania, ktoré dávame pre lepšiu koordináciu v rámci spolupráce inštitúcie, toto všetko sa musí eh, rešpektovať v jednotlivých prípadoch. Teraz pristúpim k tretiemu, respektíve štvrtému odporúčaniu. Žiadali nás, aby sme preskúmali, či existuje nejaká možnosť, ako by banka zväčšila pridanú hodnotu, ktorú e, vytvára pre EÚ, tým, že by banka e, zmenila svoj tzv. business model tak ako napríklad v športe nevymeníme predsa mužstvo, ktoré e, neustále vyhráva a preto my nenavrhujeme žiadne revolučné zmeny v Európskej investičnej banke, pretože ona už pracuje dobre, ale domnievame sa, že by mohla urobiť viac s menšími prostriedkami a preto by si myslíme, že by mohla lepšie e, využívať lepšie záruky, ktoré ste jej vydali. Domnievame sa, že mnohé činnosti, ktoré sa dnes vykonávajú zo zárukou únie, by sa mohli realizovať na vlastné riziko banky a to by vo obálke vytvorilo priestor na ďalšie zaručené činnosti. Preto my teda odporúčame, takúto politiku postupnosti, graduation, zasa neviem francúzsky výraz, čiže postupnosti alebo odstupňovania činnosti banky. Čiže odporúčame, aby banka robila viac činností na vlastné riziko, tak ako s tým už začala, tým, že z vlastných príjmov, z vlastných zdrojov financuje určité činnosti. Niekedy sa delí o náklady s komisiou. Ide najmä o činnosti technickej pomoci pre rozvojové krajiny, inštitucionálnu pomoc pre tieto krajiny a takisto napríklad koncesné úvery pre rozvoj. Boli určité veci, ktoré doteraz boli robené najmä zo zdrojov komisie, ale odteraz tieto činnosti by sa mohli realizovať skôr z vlastných zdrojov banky. A my toto odporúčame v našej správe. Veľa by sa dalo takisto povedať o spolupráci EIB s ostatnými multilaterálnymi finančnými inštitúciami a s komisiou. Pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou, uvidíte, že naša správa obsahuje veľa návrhov k tejto téme a môžem povedať, že ja som videl, že na oboch stranách je e, dobrá vôľa spolupracovať, najmä pokiaľ ide o tie činnosti kombinovania darov a úverov. Toto všetko sa e, pomaly spúšťa, možno pomalšie, než by sme, než by sme chceli, ale je to na dobrej e, ceste. Jedno, jedným zo strašidiel medzinárodnej spolupráce to si spomínam teraz, to sú tie veľké témy spolupráce, o spolupráci medzi veľkými finančnými inštitúciami. Ak mám hovoriť otvorene, na G7, G8 a na týchto fórach sa o tom nehovorí, alebo sa hovorí iba vždy, že je potrebné, aby tieto inštitúcie sa lepšie koordinovali a zástupcov týchto inštitúcií neustále k tomu vyzývame. A to je v podstate taká štýlová klauzula, samozrejme, je to účinné, lebo vždy sa tá situácia o trošičku zlepší, ale ako viete, inštitúcie sú len inštitúcie. Každá má vždy dobré dôvody na to, aby ustrážila svoje status quo, pretože majú svojich akcionárov. Takže sme tu v akejsi čiernej diere medzinárodnej spolupráce. Samozrejme, vždy sa dá urobiť ešte ďalší pokrok, ale na druhej strane je tu určitý strop, za ktorý sa už nedostaneme, určitú hranicu, ktorú neprekročíme, ak nezmeníme trošku inštitucionálnu štruktúru. Možno by som to nemal hovoriť, ale chcem sa vyjadriť slobodne. Myslím si, že naďalej musíme vyzývať inštitúcie, aby lepšie spolupracovali, aby nerobili paralelné financovanie, ktoré potom zavezuje ich klientov k tomu, aby šestkrát vyplňali ten istý formulár. Existuje veľa riešení, ktoré by mohli zaviesť, ale napriek tomu budú mať viac práce. K tomu sa vrátim o chvíľku. V EIB je jeden veľmi zaujímavý fenomén. Táto veľká banka pre externé financovanie, ktorá existuje a minulý rok požičala, myslím, že 9 miliard eur, je tak veľká ako niektorí jej lepšie e, známi susedia tak EIB e hlavne požičiava v rámci e, hraníc EÚ, ale postupne sa rozširuje, rastie a teraz je tu, ale ona sa v podstate e, rozvíjala na základe starej kultúry predchádzajúcej EIB a teraz prišiel okamih, keď si kladieme otázku, či sa tu dobre zoskupujú tie vonkajšie činnosti. Či e, by nebolo dobré napríklad e, založiť pobočky, ktoré by lepšie potom pracovali. Možno by sme mali dať banke e, určitú osobnosť, viditeľnosť externú, tak, aby sa jej kultúra zmenila, aby bola zodpovednejšia, aby sa lepšie prispôsobovala tým svojim vonkajším misiám, ktoré má tak, aby služby, ktoré poskytuje svojim partnerom, boli kvalitnejšie, aby kontakty boli priamejšie a aby, keď budú zmeny v budúcnosti, aby banka bola pripravená. Budem už strušnejší, lebo myslím si, pán predseda, že už dlho rozprávam. Tým sa dostávam k perspektívam, ktoré chceme otvoriť pre budúcnosť e, od roku 2020, pretože EÚ bude prítomná viac na medzinárodnej scéne a preto si myslíme, že je potrebné ísť ďalej, musíme premýšľať na rôznymi alternatívami, ako by Európska únia dostala účinný nástroj vonkajšej reprezentácie. Máme tu dve možné cesty. Prvá, každá táto cesta musí byť preskúmaná detailne, samozrejme, skúmajúc všetky právne, finančné modality. Teda sú tu dve cesty, ktoré majú niečo spoločné. Myslíme si, že obe sú realizovateľné bez dodatočných financií. Sú realizovateľné bez toho, aby sme navyšovali kapitál, ktorý e, plinie do dvoch inštitúcií, ktoré sa práve vytvorili. Čiže je to možné s redukovanými nákladmi. Prvá cesta pozostáva alebo spočíva v tom, že by sme zlúčili Európsku banku a tú časť komisie, ktorá bonifikuje investičné operácie. A keby sa toto zlúčilo, keby sa toto uh, spojilo, v Európskej banke sa to volá, myslím, AIDA, lepšie by sa integrovalo rozpočtové financovanie a e, úverové financovanie dlhodobého uh, druhu. Čiže Toto by bolo medzi bankou a komisiou. Druhá cesta, druhá možnosť spočíva v tom, že pod jednu strechu by sme mohli dať všetky e, zložky, ktoré prispievajú k externému financovaniu. 63 kapitálu má Únia e, v banke BER v Londýne a tam by sme dali externú zložku EIB a by sme tam pridali banku Rady Európy. Čiže toto všetko by sa zlúčilo pod jedným orgánom. Tým by sa zlepšili synergie, bola by lepšia transparentnosť, bol by to obrovský svetový nástroj, ktorý by mohol byť finančným takým podporovateľom Európskej diplomatickej služby. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Merci beaucoup, cher ami. effectivement un Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tento vyčerpávajúci príspevok. Bolo to skutočne veľmi hutné na informácie a určite sa tým budeme aj ďalej zaoberať ešte chce, ktoré teda by som chcel dať podpredsedovi Kalfinovi. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať aj pánovi Kamdesu a skupine e, tých múdrych, tých starších, ktorí pracovali na tejto téme. Myslím si, že ten obraz, ktorý máme teraz, je taký jasný. To sa týka toho externého mandátu, čo chcete v tejto oblasti dosiahnuť. Tie vaše návrhy určite narazia na veľký záujem. To je to minimálne, čo o tom môžem povedať. Pán Kamdesu, vy ste vraveli, že samozrejme je dôležité si uvedomiť aj, aká je kultúra a čo je všetko spojené s tým externým mandátom. A to, čo by sme chceli dosiahnuť v oblasti externého mandátu v súvislosti s Európskej investičnou bankou, sú to viaceré veci. Samozrejme, dôležité budú výsledky celej práce a celej externej dimenzie. To znamená, že ako funguje investičná banka, aká je tá pridaná hodnota a čo zabezpečujú aj ďalšie rozvojové programy Európskej únie. Potom druhá vec sa týka koordinácie a to sa spomína v príslušných správ, v prácach, to je veľmi dôležité. Chceli by sme dosiahnuť samozrejme určitú synergiu bez toho, že by sme nejako to veľmi komplikovali, že by tam boli nejaké dodatočné štruktúry. Chceli by sme zabezpečiť to, aby sa úlohy plnili efektívne. Koordinácia je veľmi dôležitá, tak dovnútra ako aj navonok. Potom sú tu ešte ďalšie veci, ktoré považujem za veľmi dôležité a to je transparentnosť celej práce Európskej investičnej banky. A ide o to, že spolupracuje častokrát so štátmi, kde je to veľmi citlivá otázka, a kde, kde to je veľmi e, citlivá otázka, odkiaľ sú vlastne zabezpečené tie finančné prostriedky, či, či z Európskej investičnej banky alebo z iných zdrojov. A práve ste aj spomínali, aký je problém aj s administratívnou stránkou celej veci v jednotlivých členských štátoch. A preto je dôležité vedieť, ako sa prijímajú rozhodnutia, ako sa vynakladajú tie prostriedky. Potom sú dôležité samotní účastníci a to je nám všetko veľmi známe. Čo sa týka transparentnosti, mali by sme hovoriť aj o vizibilite. A to je samozrejme ďalšia vec, ktorá sa týka krokov Európskej investičnej banky a toho externého mandátu. Ide o to, že do akej miery si samotné štáty uvedomujú, že je to súčasť politiky Európskej únie. Treba si uvedomiť, toto nie je bežná komerčná banka, ktorá realizuje programy v jednotlivých štátoch, ale toto je súčasť politiky Európskej únie, ktorá sa práve snaží podporovať rozvoj štátov. A keď teda hovoríme, keď budeme hovoriť o tej správe v polčase, tak myslím si, že je dôležité zamerať aj na tento aspekt. Toto sú dôležité aspekty, ktoré sa týkajú externého mandátu a je dôležité sa tým ďalej zaoberať. Je zásadné si uvedomiť to, čo sa spomína v správe, že je dôležitá interná koordinácia v rámci Európskej únie medzi jednotlivými inštitúciami. Potom je to aj návrh vytvoriť platformu, kde boli spojení jednotliví aktéry a kde by mohli spolupracovať. Keď hovorím o vlastných zdrojoch a keď hovorím o rozpočtových prostriedkoch Európskej únie, Samozrejme, to sú oblasti, ktoré spadajú pod eh, jednotlivé generálne riaditeľstva, pod eh, rozličné výbory parlamentu. Preto je dôležité nájsť určité centrum, určitý motor, určitý, určitý, určité, určité vedenie tej koordinácie. Je nutné vytvoriť určitú koordinačnú štruktúru. Ak sa to nepodarí, tak tie výsledky nebudú uspokojivé. Ja osobne si myslím, že nebolo by zlé, poskytnúť banke viac kompetencie, by mohli využívať európske rozpočtové linky. A konec koncov ide o verejné prostriedky Európskej únie, mali by tam byť zapojené aj inštitúcie, ktorých sa to dotýka. Potom, čo sa týka tej externej koordinácie, je veľmi dôležité to, že by sme sa mali snažiť dosiahnuť lepšiu koordináciu medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami. Ale vieme, že tam dochádza k problémom. Ktorá inštitúcia to bude viesť? Vieme, že sú rozličné medzinárodné inštitúcie ako Svetová banka a tak ďalej. A samozrejme je nutné sa nejako profilovať, sa pozrieť úlohy Európskej investičnej banky. Sú tu aj samozrejme určité limity, situácia nie je ideálna, každá medzinárodná inštitúcia má v zásade e, podobné ciele a podobnú koordináciu. Ale myslím si, že bolo by možné vytvárať nejaké spoločné balíky, napríklad s Medzinárodným menovým fondom, so Svetovou bankou, ako aj s inými inštitúciami a takto mohla spolupracovať Európska investičná banka kde by bolo viditeľné, akú úlohu splňa Európska únia a kde by sme spoločne spolupracovali, sme niečo dosiahli. Mohli to byť rozdielne oblasti, napríklad malá stredné podniky, infraštruktúra, životné prostredie a tak ďalej. Alebo to môže byť technická pomoc, čo je vec, do ktorej by mohla byť viac zapojená Európska investičná banka. Toto je mohlo byť dobré, vytvoriť určité také spoločné balíky eh, v jednotlivých krajinách, kde pôsobí táto banka. Potom ďalšia vec. Čo sa týka výsledkov, je veľmi dobré o tom hovoriť. Dôležité sú otázky efektívnosti, či tie výsledky sú dostatočné v jednotlivých štátoch. Dôležité je vykonať takú širšiu analýzu. A musíme si povedať, že vynakladajú sa prostriedky v rozpočte Európskej únie efektívne, lebo keď chceme, aby Európska investičná banka bola efektívna, tak samozrejme musíme na druhej strane zabezpečiť aj to, aby európske fondy fungovali dobrým spôsobom v jednotlivých štátoch. A potom musíme hľadať synergiu. A musíme povedať, čo je efektívne, čo je neefektívne a zamýšľať sa nad tým, ako môžeme zvýšiť efektivitu. Myslím si, že mali by sme byť e, trošku viac kritickejší, e, čo sa týka čerpania rozvojových fondov sú, je tam určitý systém kontrolingu a možno by nebolo zlé sa zamyslieť nad rozšírením celého toho systému. Potom ďalšia téma. A vy ste to vlastne spomínali vo vašej správe, keď ste hovorili o cieľoch. Ciele v rámci externého mandátu, to sú veci, ktoré súvisia s rozvojom, životným prostredím, infraštruktúrou, malými a strednými podnikmi. A keď hovoríme o rozvoji v jednotlivých štátoch a o tej skutočnosti, že čo mohli dosiahnuť investície alebo granty, mohli by sme možno zohrávať aktívnejšiu úlohu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva. Vieme, že Svetová banka má veľmi dobré skúsenosti v tejto oblasti. A to niečo úplne iné ako to, čo vykonávajú e, medzinárodné finančné inštitúcie a, a inštitúcie podporujúce rozvoj. Myslím si, že toto je bolo dobré zo strednodobého hľadiska. Dôležité je si ale pozrieť, aký dopad majú programy na zdravotníctvo, na vzdelávanie, na boj proti chudobe, ako ovplyvňujú každodenný život v jednotlivých krajinách. A myslím si, že je veľmi dôležité vytvoriť určité kritéria na to, aby sme mohli merať efektivitu programu Európskej investičnej banky v jednotlivých štátoch. Ešte pár vecí Myslím si, že nemusíme ísť do detajlov, budeme mať dostatok času na ďalšie diskusie. Dôležité bude samozrejme hodnotiť aj ostatných účastníkov, teda nie len medzinárodné finančné inštitúcie a európske inštitúcie, ale sú tam inštitúcie, ktoré súvisia s OSN, napríklad UNICEF, oni majú tiež svoje programy, alebo Medzinárodný Červený kríž, ten má tiež vlastné programy v jednotlivých štátoch. A dôležité je si pozrieť aj mimovládne organizácie, lebo niekedy sú kritickí voči EIB, a, ale zároveň sa zaznamenal veľký pokrok v oblasti transparentnosti. To sa dosiahlo v posledných rokoch. Myslím si, že toto musíme využiť na to, aby sme sa ďalej rozvíjali, musíme komunikovať s aktérmi a to musí byť súčasťou hodnotenia práce EIB. Čo sa týka samotnej správy, sú tu určité veci, o ktorých musíme rozhodnúť. Tu ide o tom mandáte o výške 2 miliard eur, čo by sa mohlo spraviť a ako sa to má realizovať. Pán Kamdesu spomínal, že to by sa malo uvoľniť, malo by sa to použiť na ciele v oblasti životného prostredia a že to nesúvisí s tým maximálnymi hodnotami pre regióny, ktoré máme. No, to je dobrá myšlienka, musíme sa nad tým zamyslieť. Prvá časť by teda mohla byť životné prostredie. Stačilo by povedať, keby sme tie peniaze nejako prerozdelili, lebo vieme, že 2 miliardy, ale nebudú mať veľké, veľ, nedosiahnu veľký efekt, ak to veľmi prerozdelíme. Bolo by lepšie to tak lep- nasmerovať. Dôležité zohľadniť aj regionálnu dimenziu čerpania týchto peňazí a potom aj to, akým spôsobom sa využijú tieto prostriedky. Potom je tu ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť. Úplne správne ste povedali, že tá administratívna kapacita jednotlivých štátov je slabá a mala by sa zvyšovať prostredníctvom Európskej investičnej banky. V rámci koordinačného rámcu rámca by možno bolo dobré aj sa zosúľadiť so zahraničnou službou Európskej únie. Sú tam delegácie EÚ, ktoré reprezentujú Európsku úniu v jednotlivých štátoch. Bolo by dobre sa na nich obrátiť a spýtať sa na ich názor, lebo neviem, či Európska investičná banka by bola schopná stále monitorovať to, čo sa deje v tej krajine, kde sa príjmajú tie prostriedky. Či by to bolo možné robiť bez spolupráce. Čo sa týka zvýšenia počtu pracovníkov, dobre, dobre, to by bolo možné, ale musíme samozrejme myslieť aj na synergické efekty. Sa dostávam na záver, pán predseda, nebojte sa, viem, že je pre vás, je, máte samozrejme dôležitú úlohu držať určite časový rámec. Si myslím, že toto je téma, o ktorej by sa dalo dlho diskutovať a chcem sa poďakovať pánovi Kamdesu a ďalším, ktorí pracovali na tejto správe. Merci, mon cher Ďakujem, milý kolega. Myslím si, že expoze pána Kamdesu nám umožnilo spustiť vynikajúcu rozpravu, ku ktorej ste aj vy pekne prispeli. Bohužiaľ, mali ste len niekoľko minút na výmenu názorov. Ja by som ešte chcel niečo doplniť. K tomu, čo povedal pán Kalfín, chcem upozorniť na jeden bod, na ktorom sme doteraz ešte dostatočne nepracovali v rozpočtovom výbore a ide o koordináciu medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami. Je to veľké strašidlo, ako povedal pán Kamdesu. A je tu ešte takisto aj koordinácia medzi politikami členských štátov a to nie je menej dôležité, pretože európsky rozpočet dáva 8 až 9 miliárd na túto oblasť, rozvojovú pomoc každý rok, ale ak ešte k tomu národné rozpočty členských štátov sa k tomu pripočítajú, tak potom celková suma je 10 krát vyššia. A koordinácia medzi týmito 28 rozpočtami by sa robila teda sa robí teoreticky na Rade ministrov pre rozvojovú pomoc, ale v teréne táto koordinácia je veľmi zlá. Toto je jedna z tém, ktorej by sme sa mali venovať. A rozvojová politika to nie je jediný príklad takejto zlej koordinácie. Je tým napríklad aj výskumná politika. To je veľká téma, keď si pozeráme eh, revíziu finančných perspektív. Financovanie spoločných cieľov európskych v nasledujúcich rokoch bude závisieť najmä od toho, či dobre zaručíme, že národné rozpočty budú efektívne financovať spoločné európske ciele. Vždy, keď e, národné rozpočty budú financovať európske ciele, je to vždy samozrejme dodatok, určité doplnkové financovanie a my musíme zabezpečiť, aby to boli synergie, aby tieto rozpočty, národné a európsky rozpočet nemali rozporné ciele, aby nešli proti sebe navzájom. Sú to finančné zdroje, ktoré sú technicky odlišné, ale musíme ich skombinovať. A tá politická kombinácia, ten politický blending je takisto dôležitý. Pán Kamdesu, e, teraz ešte na niekoľko minút dostanete slovo a potom pán Meštat. E, K poslednému bodu, pán predseda, v našich návrhoch tak som to mal už vopred predoslať. V našich návrhoch je aj taký, ktorý hovorí práve o tomto zmiešavaní, o tomto blendingu, kedy by sa EIB, komisia prepojili, ale hovorí sa tu aj o tzv. bilaterálnych subjektoch, o rozličných členských štátoch, tak aby existovalo isté centrum, ktoré by koordinovalo opatrenia a aktivity. Možno by som mohol niečo povedať k tým dvom miliardám. Boli sme toho názoru, že klimatické zmeny boli vážnou témou, a preto regionálna distribúcia mala vychádzať z konkrétnych projektov, ktoré sa vynorili na povrch. Ak tieto 3 miliardy vlastných zdrojov EIB, EIB pripočítame k pôžičkám, dostaneme 5 miliard. Plus ďalšie 2 miliardy, to znamená dve obálky, v ktorých je spolu 7 miliard a to už je dôveryhodnejšia pozícia. Komisia využíva tieto zdroje tak, že nám to umožňuje zmierňovať dopady v chudobných krajinách, ale zároveň aj opatrenia na prispôsobovanie sa, ktoré využívajú synergiu rozvojových politík. Možno záverom by som dodal len toľko. Nechcem tu nikomu lichotiť, ale jedna z najväčších zmien za ostatných pár rokov bolo správanie sa vašich inštitúcií v posledných rokoch. V niekoľkých oblastiach hral parlament rozhodujúcu úlohu. Najprv hovorme o konsenze, ktorý sa týka celej rozvojovej oblasti. Je to istým spôsobom kultúrna revolúcia v bankách. Banky sa menia, aby sa prispôsobili tomuto novému svetu, tomuto odvážnemu novému svetu, ako hovorí titul Huxleyho knižky a definujú si inak prioritné ciele a aktivity, ktorým sa budú venovať. Možno tie návrhy, kedy by existovala nejaká väčšia Európska banka, to by možno mohlo všetko vychádzať aj zo správ, ktoré sme zhromaždili za ostatné roky a ktoré všetky priviedli EIB k tomu, aby už je spolupracovala v súčinnosti s ostatnými aktérmi. Pán Berman iba niekoľko sekúnd prideluje predsedajúci. Ja som bol reportér kedysi, ale pol minúty to je naozaj škodoradostné, pán predseda, odpoveda pán Berman. Ako spravodajca, ktorý mal na starosti externý mandát EIB pre rozvojový výbor, by som vám chcel poďakovať, pretože táto správa naozaj prichádza v ten pravý čas a je veľmi dôležitá. Pretože sme v polčase, kedy vyhodnocujeme záležitosti a to je ten najlepší čas, aby sa uplatnili v správe mnohé odporúčania, ktoré tu odznili. Nemusíme o tom pochybovať. Rozpráva je veľmi zaujímavá a skutočne potrebujeme rozvojovú banku, veľkú banku, po ktorej všetci voláme. Keď takúto banku zostavíme, vytvoríme, tak budeme konkurovať Svetovej banke. Myslím si, že Európska únia je najväčší akcionár vo Svetovej banke. Myslím, že vlastní 26 Nemali by sme radšej podporovať Svetovú banku, ako vytvárať novú Európsku banku? Ja som presvedčený Európán. Myslím si, že je dobré, keby sme mali vlastné nástroje a nie som si istý, či je práve práve vytváranie konkurencie medzi takýmito dvoma podobnými inštitúciami na mieste. Obe tieto inštitúcie budú potom bojovať s chudobou a s tým, aby ľudia nežili na okrajoch spoločnosti. Prístup k pôžičkám, úspory, poistenia, všetky tieto aktivity sú, budú kľúčové v ich činnostiach. Dovolím si ukázať vám toto tu. Je to zaujímavý e, náhrdelník, ktorý som dostal z Kene v Saheli. Takéto produkty, ak, je, ak by tam chceli vyrábať, musia dostať pôžičky na ich výrobu, musia mať prístup k zdrojom. Európska investičná banka je ako keby plachá. Vy hovoríte, že treba vytvoriť štruktúrálnu zmenu v inštitúciách, ale to je pohľad z hora nadol, po, pohľad z Európy. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí vyrábajú takéto náhrdelníky v Sahale v Kenii, potrebujú niečo iné, prístup z dola nahor. Je veľmi dobré, keď sa zamýšľame nad tým, čo je úlohou veľkých akcionárov alebo úlohou malých a stredných podnikov, ale to nestačí. Treba myslieť aj na občanov, pre ktorých sme neurobili dosť. Je v poriadku podporovať malé a stredné podniky v Európe, ale je tu aj obrovské množstvo vecí, ktoré môže Európska investičná banka urobiť v rozvojovom svete v rámci infraštruktúry bankových služieb. Ja viem, že EIB nemôže založiť pobočky vo všetkých regiónoch sveta, ale čokoľvek urobí EIB, malo by byť v súlade s cieľmi, ktoré ste práve vytyčili, poruchy klímy, trvalo udržateľné hospodárstvo a požiadavky Lisabonskej zmluvy. EIB tým, že je metaforicky placha, takéto niečo by sme mohli vnímať v kontexte mikrofinancovania. Iba 90 miliónov z 10 miliárd sa investuje do mikrofinancovania. A myslím si, že toto by sme mohli zmeniť spolu s EIB nie tým, že budeme zakladať pobočky v južnom Mali, Myslím si, že by sme mohli využiť na tieto služby miestne banky. Mali by sme skôr umožniť občanom prístup k finančným službám, tým občanom, ktorí nemajú zabezpečené živobytie tak, ako by potrebovali. Ďakujem. Rád by som dodal, že Svetová banka a EIB a či sa ich činnosti budú prekrývať. Nuž máte pravdu v tom, že robia podobné veci, ale politicky sa benefituje z toho, čo robí Svetová banka. Európania by mali byť aktívni. Mali byť už od Maastrichtskej zmluvy aktívnejší. Teraz nás Lisabonská zmluva len popchla, povzbudila, aby sme hovorili jednohlasne vo všetkých ustanovizniach, kde sa 1 o medzinárodné finančné rokovania, vyjednávania, tam sa prinášajú politické zmeny. Teraz, pán prezident Mejstad, máte slovo. Ďakujem veľmi e, stručne. Budeme mať ešte možnosti diskutovať o tejto otázke. Chcem len potvrdiť, že pokiaľ ide o EIB, všetky odporúčania, výboru pána Kamdesua sú vítané s jednou výnimkou a tá výnimka je odporúčanie vytvárať pobočky. To si musíme ešte preskúmať. Samozrejme chápeme argumenty pána Kamdesu, ktorý si myslí, že tieto pobočky by vlastne zmenili tú kultúru, ktorú chce zmeniť VIB. A pokiaľ ide o vonkajšie činnosti EIB, ešte stále máme tie isté postupy, tú istú kultúru, povedomie, ktoré sme mali, keď sme robili interné činnosti. Ale musíme tie pobočky ešte preskúmať, koľko by to stálo a tak ďalej. Ale okrem tohto odporúčania všetky ostatné odporúčania vítame. Najmä to odporúčanie zjednodušiť a e, zharmonizovať externý mandát, pretože dnes je veľmi ťažké vysvetliť nejakému developerovi, prečo nemôžeme e, jeden projekt realizovať v danom regióne, zatiaľ čo ho realizujeme v inom regióne. Čiže naozaj zharmonizovať mandát by bolo veľmi dobre. A takisto to odporúčanie každoročných operatívnych usmernení na základe zhody medzi EIB a komisiou. Toto by bol naozaj praktický prostriedok na zlepšenie koordinácie zosúladenia cieľov a prostriedkov. Boli by sme efektívnejší, keby tu existovala takáto koherentnosť. Tie dve miliardy, ktoré sú v rezerve na boj proti klimatickým e, zmenám, to si myslím, že v kontexte, aktuálnom kontexte je naozaj oprávnené. Tie krátkodobé odporúčania sú vítané, nie iba priateľné, ale vyloženie vítané z našej strany. Potom je tu ale tá druhá časť správy, kde sú dlhodobé návrhy. Nemôžem o tom zatiaľ povedať viac, ale konštatujem, že táto druhá e, časť obsahuje zložité, dôležité otázky a e, Prvá reakcia pána Bermana aj vás, pána predsedu, dokazujú, že je to naozaj téma na rozpravu a chceme naozaj o tom hlbšie diskutovať v budúcnosti. V tejto fáze poviem nie ako zástupca EIB, ale ako európsky občan, že aj my máme tú istú obavu, ktorú má výbor pána Kamdesu. My samozrejme si tiež želáme zlepšiť efektívnosť a koherentnosť aj vizibilitu vonkajších činností EÚ Keby sme o tom mohli viac diskutovať, mohol by som vám uviesť veľa príkladov, ktoré dokazujú, že strácame efektívnosť, strácame politickú viditeľnosť vo svete a to preto, lebo sa nekoordinujeme, národná úroveň a úroveň e, európska sa nekoordinujú, sú to rozličné záujmy a preto našim zá, spoločným záujmom je zlepšiť súdržnosť tých európskych činností, ich zhodu výbor navrhol určité radikálne e, zmeny a ja si myslím, že by sme ich mali oceniť a premyšľať nad nimi. Ďakujem, hovorí predseda, ďakujem pánovi prezidentovi EIB, ďakujem pánovi Kamdesu. Samozrejme, viditeľnosť je veľmi dôležitá. Jeden známy štátnik, veľmi kvalitný človek, povedal, že je to o, o nejakom inom politikovi, že má jednu zlú vlastnosť, je skromný. A ja si myslím, že toto je cťou EIB. Myslím si, pán Meštat, že vaša skromnosť je smrteľným hriechom. Mali by sme to teda zariadiť tak, aby EIB nebola taká skromná, aby bola viac známa a aby uh, fungovala na základe odporúčaní výboru pána Kamdesu a na základe toho, aby činnosť EIB bola zlepšená. Ďakujem. Toto bol iba prvá výmena názorov a Európska komisia z toho samozrejme vyvodí závery a urobí odporúčania, na základe ktorých my budeme oficiálne poverení vedením tohto dialógu. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za to, že ste sa zúčastnili. Ďakujem. Merci. Voilà. Karl Racampin. Bien, alors, euh, les vice-présidents qui étaient restés. Podpredseda, ktorý tak skromne ostal e, v lavici, mohol by teraz prísť k nám, aby bol viditeľnejší. Ďakujem za to. A teraz môžeme prejsť k bodu 5. A teda najskôr 6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 Pán eh, predseda, chcela by som predstaviť rozpočtové priority. V prvom rade Ako ste veľmi správne podotkli, už sme sa zhovárali o prioritách tohto rozpočtu aj o pracovnom dokumente o implementácii Sabonskej zmluvy na poslednom stretnutí výboru pre rozpočet. Rada by som povedala niečo nové k dokumentu o prioritách. Nemáme toľko času, to si uvedomujem, a preto, ak dovolíte, by som sa sústredila na dve hlavné posolstva, ktoré som zakorporovala do tohto dokumentu. Tento Dokument je dosť rozsiahly a hoci som sa pokúšala obmedziť počet prioritných oblastí, je ťažké odolať pokušeniu a presvedčeniu iných kolegov, ktorí majú ďalšie mnohé priority a je veľmi ťažké odmietnúť. Niektorí z vás si možno spomenú, že pred mesiacom som už volala po znížení počtu priorita. možno budete sklamaní, pretože teraz je dokument dlhší, ako som očakávala. Nie je to náhodou, je to výsledok mojich stretnutí v Štrasburgu s odborníkmi z rozličných stálych výborov parlamentu, ktorí vzniesli mnohé záležitosti, ktoré sa jednoducho nedali ignorovať. Dokument, ktorý teraz vidíte, je teda oveľa dlhší než ten, ktorý som vám sľubovala pred mesiacom. Teraz sa vrátim k tým dvom hlavným posolstvám. Verím, že je jasné a jasne vidno z dokumentu, že viacročný finančný rámec dohodnutý v roku 2006 dosahuje svoje hranice. V angličtine by sme mohli povedať, že sa približuje svojmu stropu alebo svojmu maximu. V polštine hovoríme, že sa približil k stene. Akékoľvek slovo použijeme, ide o to, že máme obmedzený manevrovací priestor. V predbežnej správe k prioritám rozpočtu hovorím toto, že máme nemáme už priestor a je mi to ľúto. Chcela by som vám pripomenúť, že viacročný finančný rámec bol 4 razy novelizovaný a preto je jasné, že zdroje sú nedostatočné a teraz sú opäť nedostatočné na rok 2011. Toto je prvé posolstvo môjho dokumentu. Druhé, druhým posolstvom je čosi, čo súvisí s tým, čo by som si želala pre rok 2011. Dúfam, že rozpočet komisie pre rok 2011 sa sústredí na mladých ľudí. Mladých ľudí v tom najširšom slova zmysle, nielen na ľudí, ale na mladosť ako obdobie v živote človeka, ako na obdobie, kedy človek prestáva študovať a začína pracovať. Takže inovácia, vzdelávanie, využívanie, plné využívanie jednotného trhu a tzv. piatá sloboda, to znamená voľná, voľný pohyb poznatkov, by mali tvoriť charakteristiky tohto obdobia, ktorým, ktorý nazývame mladosťou. Chcela by som e, zistiť, čo vlastne ponúka mladým ľuďom mladosti tento rozpočet, čo je v jednotlivých rozpočtových položkách a ako ich môžu vylepšiť nové návrhy. Preto vám predkladám konkrétne návrhy, vychádzajúce z existujúcich rozpočtových položiek a pilotných projektov, ale zamerané na otázku mladosti v najširšom slova zmysle. S niektorými z vás sme sa stretli. To isté sa odohralo s členmi stálych výborov v tomto parlamente a z debát vzýšlo mnoho podnetov, ktoré sú v dokumente, ktorý leží pred vami. Čo sa teraz bude diať? Pozmenujúce a doplňujúce návrhy môžete podávať do večera 25. februára. Som veľmi zvedavá, aké návrhy prídu. Niektorí z nich ste mi už prezradili, asi o čom budete hovoriť vo svojich návrhoch. A hoci sympatizujem s týmito typmi, ktoré sa mi dostali do uši, chcela by som vidieť písomne tieto námety, aby sme potom na plenárke už mali solidnejšiu bázu. Chcela by som, aby sa môj dokument vnímal ako prvé vyjadrenie sa inštitúcie k rozpočtu 2011. Máme novú komisiu, Európsku komisiu a na rozdiel od predchádzajúceho roku komisia teraz nemohla predložiť svoje rozpočtové priority, ale my sme mali možnosť predložiť naše rozpočtové priority a využili sme túto výhodu. Dúfam, že stanovisko Európskeho parlamentu, bude v tomto jasné, a že budeme ho môcť presadiť na jeseň čo najefektívnejšie spolu s Radová komisiou. Tieto priority, dúfam, príjmeme. Potom je tu niečo, čo vždy rezonuje v pozadí našich rozpráv. Rozpočet na rok 2011 je zvláštnym druhom rozpočtu. Ako som už predoslala, po prvý raz sa rozpočet pripravuje pod Lisabonskou zmluvou, je to aj istý test toho, čo zvládneme ako Európsky parlament, či sme schopní pracovať viac, či sme schopní trošku sa zamyslieť nad tým, čo môže byť lakmusovým papierikom pre nový viacročný finančný plán, ktorý bude fungovať potom, po roku 2011. Záverom teším sa na vaše ďalšie príspevky a na spoluprácu s vami v budúcnosti. Ďakujem za to, že si poukázala na politickú dôležitosť tohto rozpočtu a som veľmi rád, že máme na to osobu vašej kvality. Ann Jensen sa hlási o slovo. You, Chairman, and, uh... Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj Sidóni za veľmi dobrý dokument, ako aj za ten pracovný dokument. A tu by som sa chcela trošku zastaviť. Čo sa týka toho pracovného dokumentu o samotnom postupe, tak tam sa zohľadňuje tá skutočnosť, že máme Lisabonskú zmluvu, nové postupy, ale aj to, že aj z vnútorného hľadiska sme vykonali istú reformu a myslím si, že viacerí z nás, ktorí svojho času boli toho zapojení, špecificky Reimer Böge si spomínajú, aké to bolo zložité niekedy vysvetliť druhým ľuďom v parlamente, čo znamená to rozpočtové konanie a niekedy, že to je niečo, vysvetliť, že je to niečo iné ako legislatívny postup. Chcela by som teraz spomenúť, že je to technická otázka, ale je to veľmi dôležité. A pre všetky politické skupiny. Ide o stranu 4 alebo 5. Záleží od toho, ako máte jazykovú verziu. Tak tam sa spomína, spomínajú výnimky e, výnimky, ktoré sa týkajú zmierovacieho výboru. A mali sme viaceré diskusie o tom, ktoré sa týkali toho, že ako to má prebiehať, bola tam určitá tendencia v parlamente povedať, že toto môže byť riešené ako bežné zmierovacie konanie, ale vždy tu, bol, vždy tu bola určitá výsada vý, rozpočtov výboru a skutočne väčšinou to bolo tak, že sme sa pripravovali na zmierovanie a že sme tak povediať sa pripravovali, ako by sme mali skúšku, sme si pripravili argumenty, zobrali sme si aj e, nariadenia, a pozreli sme si to všetko detailne. Nie som si istá, čo sa týka tej, tej formulácie, tej výnimky, neviem, či to teda sme v tej situácii, je, že skupiny rozhodujú, že kto bude v tej delegácii, e, ktorá bude riešiť to zmierovacie konanie, pričom tu máme predsedu, máme tu spravodajcov, ktorí vykonávajú samotné rokovania. A keď si pozriem ten anglický text, je tam určitá odchýlka od iných jazykových mutácií, tam je uvedené, že je to taký menší tím, ktorý pripravuje rozhodnutie. A je to ako keby príprava rozhodnutia. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme tam mali zapojených čo najviac našich členov. A viem, že ten návrh sa zameriava na to, aby sme mali menší tým, kde je predseda, spravodajcovia a možno takí špecializovaní spravodajcovia a že to je určitý spôsob, ako sa snažíme postupovať a ako, sa, ako by to malo fungovať, lebo počas týchto rokovaní niekedy skutočne sa človek zahlbí do detajlov, napríklad Galileo a rozhodnutia v tej súvislosti. Tam bolo dôležité mať v týme človeka, ktorý sa vyznal skutočne v tejto téme. Samozrejme, že musíme takto e, postupovať a takto si musíme zostaviť náš tým, aby sme tam mali zastúpených tých ľudí, ktorí skutočne sa vyznajú v tej veci. Lebo my ako poslanci môžeme iba vyhrať, keď sme šikovnejší ako rada. A tak by to malo byť aj v budúcnosti. Preto by som chcela povedať, že dôležitá je tá interpretácia toho, čo je tu uvedené, že vlastne ide o to, čo sme vykonávali v posledných rokoch a ide o to naše zastúpenie a musíme mať určitú otvorenosť pri rozhodnutiach a to je veľmi dôležité. Merci, Anne. Ďakujem, Ann. Teraz Juta. Ďakujem. Pokiaľ ide o posledné, čo povedala Ann, nechcem k tomu nič dodávať, pretože viem, že aj v pracovnej skupine, politickej skupiny sme o tom diskutovali a viem, že sa k tomu mnohí vyjadrovali, ako si to máme predstavovať. Ide tam samozrejme o mandát, ktorý má mať e, táto rokovacia skupina, či ich bude 27 alebo iba 3. O tom sa ešte určite bude hovoriť. Ale Sidonii teraz chcem povedať, že dokument o prioritách vypracovala vynikajúco. Všetci vedia, aj Sidonia vie, že ja veľmi často nechválim, ale dnes naozaj musím povedať, že je to vynikajúci dokument, ktorý môžem plne podporiť. To je prvá pripomienka a som za to, aby sme sa sústredili na priority, tak ako to hovorí aj názov dokumentu Viem, že mnohé kolegyne a kolegovia si myslia, že veľa vecí je dôležitých v rámci rozpočtu 2011. To je samozrejme pravda, to nespochybňujem, ale tie ešte prídu a tým sa budeme musieť venovať aj v rámci zmierovania. Či ale tieto veci tam napíšeme do priorit, to je otázka áno alebo nie. Keby sme to ešte ďalej formulovali, Napríklad, čo chápeme pod e, mládežníckou politikou, to by bolo možno dobré. Ale ja som veľmi naliehala na to, aby sme hovorili iba o prioritách a nechali sme to ako priority. Chcem tam dodať iba jedinú vec. Chcem mať jeden odsek o financovaní boja proti klimatickým zmenám. Myslím si, že to nadvezuje na to, čo sme počuli práve od EIB, čo povedal pán Kamdesu. Mali by sme mať jeden odsek, ktorý by povedal, že musíme začať toto financovanie, tento boj proti klimatickým zmenám v roku 2011. Nie je to iba priorita na rok 2011, to je téma, ktorá bude prioritou v budúcnosti. A musíme preto niečo urobiť. Okrem toho mám iba veľmi malé pozmenujúce návrhy, tie zašlem, len aby sa niečo objasnilo. Keď napríklad hovoríš o zahraničnej službe, mali by sme povedať, že samozrejme zahraničná služba potrebuje peniaze, prostriedky, ale administratívne prostriedky tam musí stať, aby bolo jasné, ako si predstavujeme túto zahraničnú službu. V žiadnom prípade by nemala táto služba dostať operatívne prostriedky, aby si mohli členské štáty sami robiť zahraničnú politiku. Toto je môj názor. Myslím si, že keď budeme o tom diskutovať, pôjde to týmto smerom. Myslím si ale naozaj, že je veľmi dobré, že to nie sú usmernenia, ale že sú to priority. Ďakujem. Ďakujem, Juta. Áno, Juta má pravdu, keď hovorí o financovaní boja proti klimatickým zmenám. Aby sme nepredlžovali túto rozpravu, e, pán Camdesu hovoril o tých dvoch miliardách, ktoré EIB tejto politike chce venovať. Dodal ešte, že to bude ako doplnok k tomu, čo e, v rozpočte Európskej únie je vyhradené na tento účel. Tým myslím, že 7,3 miliardy to bolo. To e, som si vypočul zo slušnosti, ale nechcel som ho prerušovať. Ale je pravda, že skodanie e, to nevyšlo nejako e, jednoznačne. Uvidíme ešte, čo komisia navrhne. Bude to dôležitý bod pri pripravovaní rozpočtu na rok 2011. Konštatujem, že pokiaľ ide o správu, e, Sidónie. Hlásia sa iba ženy, čiže asi sme tu už naozaj ten výbor pre ženské práva. Náš výbor sa zmenil. Takže teraz pani Bancani. Molto condivisibile la scelta di Sidonia. Ďakujem. Čo sa týka toho, čo navrhovala Sidonia, áno, môžeme zdieľať jej názor lebo bolo by dobre sa v rozpočte zamerať na mládež a to je niečo, čo by sa malo posilniť. Bo to by znamenalo, že by sa tam zahrnuli ďalšie témy, ako je vzdelávanie, podnikanie, mobilita, odborné vzdelávanie. Práve preto si myslím, že je dôležité, aby sme vykonali ďalšie úsilie, boli jasné tie dôvody prečo parlament e, práve v tejto dobe prijíma rozhodnutia o mládeži a prečo, prečo sa zaoberá tými politickými opatreniami pre mládež, prečo to je politická priorita. Dôležité sú tu dva smery. Sú to opatrenia, ktoré podporujú mladých ľudí. Samozrejme, sem spadajú ďalšie politiky, ako napríklad sociálna politika. Je jasné, že nie je možné byť, e, tak povediac, autonómny a zúčastňovať sa hospodárskeho života spoločenstva, ak človek na to nie je od mladého veku zvyknutý. Máme tu určité sociálne politiky, ktoré sú dlhodobo plánované, ale musíme mať aj programy na podporu mládeže. Potom ďalšia vec. Nejde o to, že by sme mali podporovať mládež Ide o to, že mládež znamená pre nás určité bohatstvo, určité zdroje. A na to musíme myslieť, musíme vytvoriť e, dobré predpoklady na rozvoj cel našej spoločnosti. Spomína sa teda zelená ekonomika a mohlo by sa hovoriť o mladej ekonomike. To znamená, že dôležité je mať určité opatrenia, ktoré budú podporovať aktivitu mladých ľudí. Bola by som rada, keby sme mali takéto opatrenia, lebo tu sa potom môžeme zamerať na ďalšie priority, môžeme ich ďalej rozvíjať a môžeme ich dopracovávať. To by boli také tie hlavné smery, ktoré sú veľmi dôležité teraz v dobe, keď máme vlastne fázu po Lisabone. E. Ďakujem. Teraz pán Faval. Pani? Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedala spravodajkyňa na záver svojho príspevku, je toto určitý test a to je vlastne pravda. Je to určitý test, skúška, aby sme overili, ako bude fungovať rozpočtové konanie v zmysle Lisabonskej zmluvy. To znamená, že máme tu teraz možnosť vyskúšať si viaceré veci. A to nám poskytuje možnosť aj veci zlepšiť. To znamená, že príslušným spôsobom musíme upraviť aj spôsob, ako pracujeme, čo sa týka aj prvého čítania. Predovšetkým ide aj o to zmierovacie konanie, ktoré sa uskutočnilo alebo uskutoční v novembri. Minulý rok som nebola pri tom, ale počula som napríklad, že v novembri tradične sa uskutoční zmierovacie konanie. Funguje to tak, že sa predložia mnohé čísla, predloží sa 400, potom ide o 50 alebo 20. To znamená, že čo tým chcem povedať, musíme našu prácu upraviť, uspôsobiť, musíme sa prispôsobiť aby sme mohli e, realizovať dialog e, s radou, aby to zmierovanie fungovalo tak, aby sa zamerali na tie aspekty, kde máme rozdielne názory a musíme sa potom približovať. Už som spomínala, že je dôležité tá prípravná fáza, tá sa musí zlepšiť. Vlastne celý, celá tá príprava, to zmierovacieho konania. A samozrejme, tu máme viacero možností, viacero iniciatív Napríklad odborné výbory by mohli mať viac kompetencií, to bola jedna cesta. Myslím si, že o tom sme už hovorili na jednom z našich posledných zasadaní. Mohli by sme požiadať e, jednotlivé odborné výbory, aby svoju prácu zahájili skôr. Mohli sme posilniť naše vzťahy s tými výbormi, aby sme od začiatku, tak povedať, mali lepšie informácie prostredníctvom tých kontaktov. Dôležité je ale začať a to čoskoro. Jednoducho, keď už predbežný návrh bude na stole, a to býva niekedy v apríli, už vtedy musíme začať spolupracovať. A musíme zároveň spolupracovať aj s radou. Iba vtedy môžeme ďalej rozvíjať našu spoluprácu, musíme lepšie komunikovať, musíme lepšie našu činnosť koordinovať. A to od okamihu, keď budeme mať návrh rozpočtu na stole. A tu pre mňa vyplýva otázka. Akým spôsobom by sme mohli realizovať túto prácu a zlepšiť tú koordináciu s radou? Keď si pozriem ten predložený harmonogram, tak vidím, že vlastne to predbežné zmierovanie v júli nie je uvedené. Neviem, či v rámci koordinácie už sa teda nemá uskutočniť to zmierovanie v júli, alebo či sú tam nejaké lepšie procesy, ako je možné zosúľadiť prácu s radou, možno sú tam nejaké iné postupy, ako zlepšiť spoluprácu, ako lepšie komunikovať, ale dôležité je začať od začiatku. Potom ešte ďalší bod. A jednoducho to je vec, ktorú nevidím v dokumente. A ide tu otázku, akým spôsobom komunikujeme vlastne na úrovni nášho výboru pre rozpočet. Spravodajkyňa dostala mandát, ale a to znamená, že aj my sa musíme zúčastňovať takýchto stretnutí z radu alebo trialogu. Aj tam môžeme prezentovať naše návrhy. Alors, ma remarque. Ďakujem. A teraz sa hlasia konečne už aj muži, takže niekoľko mužov, ale prosím, buďte struční, pretože máme veľa práce. Pán Godmanis. Much, Ďakujem, pán predseda. Musím pogratulovať spravodajkyni, to je prvá vec. Národné vlády dnes bojujú s inou časťou spoločnosti. To chcem povedať k, tej, k tým mladým, pretože dnes tie vlády e, bojujú hlavne s tými staršími. A teraz, ako vyplniť ten obsah? Podporujem bod 6 na strane 4. Rozpočtové implikácie. Už som pripravil písomnú formu e, headingu 1. E, ja by som povedal, že tá situácia nie je taká optimistická. Ja by som zdôraznil, že tie e, plnenia sú, ich počet je nízky a mali by sme to urobiť odlišne ako v predchádzajúcej finančnej perspektíve, pretože vtedy politika koheznosti stratila obrovské peniaze. A preto si myslím, že to nie je veľmi pozitívna priorita, ale je to asi 30 rozpočtu a preto by som povedal, že v bode 21 pardon, v 29 musíme byť oveľa kritickejší. Bohužiaľ, musíme sa pozrieť aj na tú realitu, ktorá nie je taká ružová. Donc, euh, merci, dans... Ďakujem, kolegovia. Sidonia tu e, pripravila e, jedlo, do ktorého pán Godmanis dal trošku octu a trošku korenia. A teraz Láslo Šurian. Mám Má uh, možno prekvapujúcu výpoveď, že EPP podporuje tento návrh a tu, tento návrh správy. Myslím si, že to je jasné. Čo sa týka poslednej poznámky kolegyne, my, kolegu, myslím si, že má pravdu, keď rozmýšľa o stanovisku výboru REGI. Ja teraz zodpovedám za rozpočet v roku 2011 za tento výbor a ja sám hodlám podať niekoľko pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov k tejto veci. Možno to nie je ideálny čas na zmeny, ak by monitorovací výbor našiel v polovici, zistil v polovici marca, že by bolo dobré finalizovať usmernenia, to by bol ideálnejší prípad, ale keď si vezmeme do úvahy, že údaje z komisie prídu skôr ako tento spomínaný termín, vieme si predstaviť, aká je teraz situácia a myslím si, že môžeme vysloviť silné posolstvá tej línii, ako sme tu počuli doteraz. A jediná vec, v ktorej by som bol trošku opatrný, je tá, že keď si rozanalizujeme situáciu v platbách, tá je nepríjemná, hrozná. Čo sa týka viazaných rozpočtových prostriedkov, situácia je výrazne lepšia ako pri platobných prostriedkoch, ale rozdiel medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami a platobnými prostriedkami alebo cesta medzi týmito dvoma prostriedkami, typmi prostriedkov je dosť trnistá. A myslím si, že vyššie percento vo viazaných prostriedkoch neznamená, že tieto prostriedky všetky sa vyčerpajú. Takže z hľadiska rozpočtového výboru by bolo rozumné zaujať stanovisko, že sa sústredíme na platobné prostriedky. Užitočné na politike súdržnosti je to, že peniaze prídu do danej krajiny, do daného štátu a fungujú tam. Ak hovoríme len o plánoch, len o záväzkoch, ak sa rozhodujeme, že urobíme toto alebo ono, to je stále ešte predbežné štádium ale realita sa nazýva euro. A s eurom je situácia než, menej než žiaduca, keď použijem e, výraz, anglický výraz understatement. Myslím si, že aj tento výbor vidí, aj z iných smerov prichádzajú tlaky. Prečo trošku potlačiť na členské štáty? Pretože sme v kríze. Je to nástroj, ktorým Európska únia môže pomôcť členským štátom zvládnuť krízu. Toto bola naša politika v minulom roku a je to sú dôležitá súčasť tejto politiky. Je to aj posolstvo mladým, posolstvo pre mladosť, že existuje nádej, že existuje inštitúcia, ktorá je pripravená pomôcť vtedy, keď je to potrebné. A teraz to potrebné je. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, milý kolega. Teraz pán Portaš. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný. Čo som chcel povedať? Chcel som povedať, že kolegyňa Sidonia nám veľmi užitočným spôsobom upresnila, čo chápe pod prioritami a pod prioritou tých mladých. Ja súhlasím s takouto prioritou, ktorá sa bude e, zaoberať práve tou fázou, kedy človek študuje predtým, než vstupuje na trh práce. Je to veľmi dôležitá fáza, s tým súhlasím a súhlasím aj s tým horizontálnym prístupom, pokiaľ ide o rôzne programy, ktoré môžu mať určitý dopad na túto fázu života mladých. Ak je toto priorita, tak s ňou súhlasím. K tomu chcem ešte dodať, že si musíme položiť otázku týkajúcu sa inovácií a rozvoja, pardon, výskumu, inovácií a výskumu. Musíme sa tu opierať o nových výskumníkov. Títo mladí výskumníci často majú veľmi komplikovanú finančnú situáciu a my nechceme, aby to tak bolo naďalej. Čo dnes charakterizuje svet výskumníkov v Európe, je to práve veľká finančná neistota. Ja si myslím, že prost prostriedky, ktoré sme tu naplánovali, sú nedostatočné. Oveľa menej, ako e, potrebujeme v praxi. Čiže aj toto má byť priorita. To je pravda. No a ešte tu máme jeden politický problém. Programy, ktoré sú určené mladým, nemajú veľkú váhu v rozpočte EÚ. A keď od nás niekto chce rozpočet, musí tam, musia tam mať tí mladí jednoducho e, dôležité zastúpenie v tom rozpočte. Súhlasím aj s Jutou Haug v tom, že musíme hovoriť v tomto texte o klimatických zmenách. Myslím si, že to je naozaj nevyhnutné. Myslím si, že sa musíme odvolať takisto na e, intervenčný fond pre mlieko. Súčasné znenie textu pripúšťam mi až tak nevyhovuje. Mali by sme o ňom ešte pohovoriť, pretože permanentná inštitúcia inštitucionalizácia mechanizmu podpory cien podľa mňa je veľmi diskutabilná. To bude mať priamy dopad na samotné ceny. Myslím si, že by sme mali zmeniť trošku smer, mali by sme v tejto veci mm, prijať nový prístup. No a potom, čo som všetko toto povedal, mám ešte jednu poslednú otázku. Ja by som chcel ešte určité usmernenia o tom, ako komisia chce postupovať v, vo veci strednodobých perspektív. Sú to akési minimálne perspektívy, ktoré eh, neovplyvnia zásadne komunitárny rozpočet? manevrovací priestor e, súčasného a budúceho rozpočtu by tak boli obmedzené. Ale ak tieto strednodobé e, revízie chcú naozaj do veľkej miery zmeniť finančnú perspektívu na roky 2015-2016, tak to mení celú situáciu. Budeme musieť urobiť prechodný rozpočet prehodnotiť predbežné odhady a z toho bude vyplývať nový prístup, aj keď sa globálne sumy nezmenia, ale aj tak to bude mať veľký dopad. Ďakujem. Teraz Juran Ferm. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem skutočne stručný, lebo väčšina vecí už bola povedaná, povedaných Frančeskou a ďalšími. Iba tri body, ktoré sa týkajú samotného postupu. Poprvé, dovolte, aby som zdôraznil to, čo povedala Anne Jensen. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa nesnažili nájsť určitý, určitý vzorec pre to, ako budeme riešiť zloženie e, výboru pre, e, pre zmierovací výbor. Chceme to radšej tak. Potom ďalšia vec. Ide o to veľmi dôležité obdobie medzi prezentáciou predbežného návrhu rozpočtu, povedzme v máji a potom letnými prázdninami. To je práve ten okamih, kedy môžeme začať dialog s radou, kedy môžeme si pripravať náš mandát na rokovania. Teraz nastala veľká zmena. Nemáme tu letné zmierovacie konanie. Viem, že väčšinu ľudí to nechýba, aj keď vlastne bolo to podľa mňa využívané a bolo to možno aj celkom užitočné. Ale aj keď nám nechýba toto zmierovanie. Čo nám chýba je diskusia o samotnom mandáte. Potrebujeme skutočne nájsť určitý spôsob, akým spôsobom budeme diskutovať náš vlastný mandát. Či to bude mandát pre trilóg, alebo pre zmierovacie konanie, alebo niečo iné. Je veľmi dôležité, je to aj z hľadiska demokracie, aby sme tu mali takúto diskusiu o samotnom mandáte. Myslím si, že je pre nás dôležité aj to, aby sme tam zapojili aj ďalšie výbory do tejto diskusie práve v tej fáze, aby sme sa snažili Eh, otvoriť dialog s radou ešte pred letom. Nemám žiadne konkrétne návrhy. Ja si akurát myslím, že musíme využiť túto časť postupu, aby sme nenechali všetko na zmierovací konanie, na zmierovací výbor. A samozrejme rozpočtový výbor musí byť zapojený do celého eh, konania. Nemôžeme všetko nechať eh, iba na spravodajcov. Takže ja by som chcel poprosiť, aby e, spravodajkyňu, ako aj nášho predsedu, aby skutočne ste sa zamysleli nad tým, akým spôsobom to môžeme procedurálne riešiť. Možno, že by ste vyžadoval nejaký dokument, nejaké uznesenie alebo niečo iné, alebo nejaký dokument, kde by sme sa zaoberali skutočne mandátom nie tie široké politické priority, ako ktoré máme teraz, ale aby to bolo také, také sústredené na nejaký úzky mandát. Po tretie, to nie je súčasťou dokumentu, ale myslím si, že je dôležité sa obrať tým, ako riešiť aj plenárnu diskusiu. Nie len vlastne to zmierovacie konanie v lete nebolo veľmi prospešné, ale aj rozpráva na plenárke je veľmi nudná. Ako to, ako to trošku tak oživiť? Snažili sme sa, niektorí z vás si spomínajú, že na začiatku e, pre všetkým okolo roku 2000, keď ja som bol v, v, e, to mal na starosti, na tomto výbore, tak sme sa to snažili riešiť, takže štruktúrálne fondy, potom kategória 4 a tak sme to riešili, potom sme pozvali troch, štyroch komisárov na rozprávu a bolo to celkom zaujímavé. Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme tú plenárnu rozpravu trošku oživiť, aby to bolo aj zároveň prospešné, aby to nebolo iba niečo veľmi nudné, ako sme to mali v úplných rokoch. Oui, merci, Göran. Ďakujem, Joran. Myslím, že Joran má pravdu budeme potrebovať mandát na rokovanie, podobný ako e, príjma rada napríklad v oblasti rokovania o medzinárodnom obchode a dáva Európskej komisii. Čiže musíme vytvoriť taký mandát, ktorý zohľadní stanovisko rozpočtového výboru, e, eventuálne to validuje plenárka a na základe toho sa bude zohľadní sa to, čo bolo urobené v zmierovacom konaní a taký bude mandát. Kalendár je odlišný, máme iba jedno čítanie, nemáme júlové zmierenie, ale potrebujeme samozrejme júnový trialóg a už vtedy budeme potrebovať rokovacie stanovisko. Náš spravodajca nám dá určitú predstavu, ako to bude vyzerať, aby sme boli pripravení včas. Sidonia, chceš sa ešte vyjadriť na záver? A potom pôjdeme na ďalší bod. Stručne sa pokúsim zareagovať na vaše podnety. Je ťažké na jednotlivé podnety zareagovať. Keby som mala čas, tak by som to urobila, ale nie je toľko času. Pôjdeme po témach. Mnohí z vás spomenuli boj proti klimatickým zmenám. Je to v článku 33 zahrnuté, takže neviem, či treba silnejšiu znenie, výraznejšie, ale k tomu len toľko, že v odseku 33. Ďalšia téma pracovného dokumentu. Tento pracovný dokument je istým východiskom do ďalších diskusí. Chcela by som spomenúť, že výmonu názorov takú, ako sme to mali dnes, ja sa pokúsim k kapitole o rozpočtových prioritách pridať podnety a doplnky z tejto diskusie. Ale rada by som Iní ste tiež spomenuli zmierovací výbor a zloženie zmierovacieho výboru. E, súhlasím s tým, že musíme mať otvorený prístup. Mali by sme zahrnúť aj odborníkov do niektorých fáz zmierovania, takže nemyslím si, že by to pracovný dokument znemožňoval, ale možno, že niektorí z vás spomenuli, že bolo by to predčasné celé zloženie presne zakorporovať do pracovného dokumentu, zloženie zmierovacieho výboru. O klimatických zmenách som už hovorila. Hospodárstvo týkajúce sa mladosti alebo mladých. Súhlasím s tým, o čom hovoril pán Garga, aby sme sa istým spôsobom zhodli, kým prídeme k zmierovaciemu konaniu a do zmierovacieho výboru. E, neviem však odpoveď na otázku, ako to zvládnuť, keď máme iba jedno čítanie a keď sa musíme stretnúť s ostatnými inštitúciami a máme pritom množstvo pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Je to podľa mňa výzva. Potrebujem názory z iných politických skupín, ako naložiť s touto situáciou. Na rozdiel od toho, čo tu odznelo, však verím, že trialóg a prípravy na júlový junový trialog, junový trialog sú e, k dispozícii je možné zhutniť stanoviska k predbežnému návrhu rozpočtu. Myslím si, že nás čaká e, ťažká práca. Spomenula sa tu téma tradičných strategických záležitostí ktoré aj vždy boli sporným bodom v ročnom rozpočtovom procese. Som si vedomá štruktúrálnych politík a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nie som k ním ľahostajná. Nie, ide o to, že by som vynechala tieto problémy zo zreteľa. Sú obrovskou súčasťou rozpočtu. Je mi to jasné, je to výzva. A najpravdepodobnejšie niektoré naše tradičné nástroje, ktoré sa týkajú týchto oblastí, budú využité opäť. A tlak na partnera, na komisiu bude tak, taký, ako bol predtým. Ale ja sa nechcem vyhýbať diskusii o štrukturálnych politikách a implementácii štrukturálnych politík. To nie je môj cieľ. Ide skôr o to, že musíme sa sústrediť na iné oblasti rozpočtu s tým, že zároveň udržíme dobrú implementáciu toho, na čom sme sa politicky dohodli v minulosti. Nejde o to, či jedno alebo druhé, ide o to, že obe veci naraz. Čo sa týka konkretizovania politických priorít, navrhla by som, že tento pracovný dokument, ktorý sa týka nástroja napríklad politik pre mladých ľudí, pre mladosť, aby sme ho vypracovali skoro na jar. Navrhujem, aby sme sa zoznamili s tým, ako sa dajú využiť položky rozpočtu pre mladých, aké pilotné projekty a programy pre mladých už existujú. A aj to, čo spomenul pán Portáž a čo pokladám za veľmi dôležité a osobne mi je to blízke, lebo som s tým pracovala v minulosti, je mobilita výskumných pracovníkov a to mladých výskumníkov osud mladých výskumníkov. A tá piata sloboda, ktorú som už spomínala, mobilita poznatkov v EÚ, tieto všetky témy sú vzájomne prepojené. Nedajú sa od seba oddeliť. Poznamenala som si všetko, čo tu odznelo. Ďakujem za námety. Mnohé zaradíme buď vo forme doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov z vašej strany alebo mojich ako spravodajkyne a iné prídu v sérii pracovných dokumentov. Mne sa zdajú, táto séria veľmi dôležitá, najmä ten pracovný dokument, v ktorom sa bude hovoriť o tom, ako bude zostavená politika pre mladých. Tí z vás, ktorí ste boli takí láskaví a pochválili ma, e, poradím vás, nepreháňajte to s tým nadšením. Uvidíme až na konci roka, ako to dopadne. Ďakujem pekne. Ďakujem, Sidonia. Ja som veľmi rád, že sa tu vytvoril široký konsenzus, aby sme prioritizovali činnosti pre mladých. Hovorili sme o problémoch viditeľnosti EIB a to isté platí aj pre túto oblasť. Je jednoduché naplánovať viac peňazí pre mladých, ale je ťažké E, komunikovať týmto mladým, že tieto peniaze pre nich pochádzajú od Európskeho parlamentu alebo od Európskej únie. Nehovorím to preto, aby som niekoho odradil. Nie naopak, chcem iba doplniť pripomienky, ktoré zazneli. Chcem pripomenúť, že ak Sidonia s pánom Šurianom pripravila tento pracovný e, dokument, o problémoch postupu, tak je to preto, že to chcela konferencia predsedov. Predseda parlamentu mi v mene konferencie predsedov napísal, a teraz citujem v angličtine, po zvážení na konferencii predsedov výborov predložiť úvahy, úvahy nášho výboru o dopadoch nového ročného rozpočtového postupu a takisto príslušné organizačné rozhodnutia na medziinštitucionálnej úrovni, ktoré sa týkajú najmä nového kalendára a medziinštitucionálnych príprav na záverečný, záverečný cyklus rozpočtového postupu. A preto by bolo dobré naše návrhy zapracovať do Sidonínho reportu. A ja teraz pripomeniem dátumy. Lehota na pozmenujúce návrhy je pozajtra 25. februára 18.00. Potom ďalší týždeň príjmeme správu a pri príležitosti marcovej druhej plenárky bude táto správa prijatá na plenárke. Tento harmonogram je dôležitý, pretože sme sa, dohodli, e, sme sa dozvedeli, že Európska komisia si dala túto tému na agendu stretnutia 11. marca a tým pádom by sa mohla inšpirovať našim hlasovaním 4. marca. Ďakujem Sidonii A teraz navrhujem, ako som už povedal, aby sme sa dostali k bodu 18 programu rokovania. Je to dôležitý bod, ale prejdeme ho rýchlo. Je to správa Juty Haug. Juta? Danke. Um, der ist zwar wichtig, aber ich hoffe... Ďakujem pekne. Je to dôležité a podľa mňa to vybavím veľmi rýchlo. Ide o úpravu dozorného orgánu, ktorú sme už dávno požadovali. Ide o to, že máme tu dohľadný orgán pre Galileo a všetko, čo s tým súvisí. Jednoducho situácia sa zmenila a komisia prevzala zodpovednosť za vykonávanie tohoto programu a tento dozorný orgán vlastne nemal potrebný základ, aby mohol vykonávať svoju prácu. Teraz nastala teda táto zmena, ktorú navrhla komisia. Poprvé ide o to, že nebude to orgán alebo úrad, to bolo trošku prehnané, teraz sa to volá agentúra. To je dobré a poukazuje to predovšetkým na to, že táto agentúra pri svojich úlohách sa tak povedať zúžila. Ide tu o to, že sa budú zaobrať pre všetkým otázkami bezpečnosti a akreditáciou v oblasti bezpečnosti. To je podľa mňa v poriadku. To, čo ja som spravila v tejto súvislosti, sú isté pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú našeho legislatívneho uznesenia, kde poukážeme na to, že je nevyhnutné s radou zmysle článku 47 sa zaoberať financovaním tejto novej agentúry. To je jedna vec. Potom sú tu štyri pozmeňovacie návrhy. Jeden z nich sa týka článku 47 a zaoberá sa finančným programovaním tejto agentúry. A zjednodušene povedané, že to všetko musí byť v súlade s našim rozpočtom. Sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré sú vám iste už dlho známe. To sú vlastne tie naše stále pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladáme pri vzniku nových alebo pri úprave existujúcich agentúr. Dve veci sú tu ale nové a síce, čo sa týka platnosti a čo sa týka obdobia, počas ktorého, na ktoré je určený riaditeľ. Už sme to svojho času kritizovali, lebo sa spomínalo, že vy ste zmenili vašu politiku vo vzťahu k agentúram a teraz ste zmenili tú, to obdobie, funkčné obdobie z 5 rokov na 4. My sme vychádzali z toho, že sme zriadili medziinstitucionálnu pracovnú skupinu. Bol tam zastúpený Európsky parlament, Máme stanovených členov aj na toto volebné obdobie do tejto pracovnej skupiny. Barozo minulý týždeň na stretnutí so všetkými agentúrami povedal, že veľmi rýchlo určí aj kolegov z komisie, ktorí sa budú zabrať touto úlohou. A vychádzam z toho, že k tomu ešte potom príde rada, respektíve predsedníctvo rady. A tam sa budú riešiť takéto veci, ako je funkčné obdobie riaditeľov. Všetky tieto veci by mali ale byť upravené pre všetky agentúry. To znamená, že ja predložím príslušný pozmeňovací návrh v tom zmysle, že ako pri iných agentúrach, aj pri, v prípade tejto agentúry má byť funkčné obdobie 5 rokov. Potom posledný pozmeňovací návrh, ten považujem osobne za veľmi dôležitý. Tam sa zameriavam na to, alebo s vašou pomocou sa budem snažiť eh, dosiahnuť, aby eh, sídlom agentúry bol Brusel, aby, aby zostal Brusel. Totiž to oni začali už vykonávať svoju prácu v Bruseli, čo dáva aj zmysel. Preto je bolo dobré, aby zostali tam, kde teraz sú. Lebo to znamená najnižšie náklady pre nás, pre európsky rozpočet a oni tu už konec koncov pracujú. Preto som povedala, že aj keď to je nová agentúra, my očakávame, že jej sídlo bude v Bruseli. To by teda bolo všetko. Ďakujem. Merci beaucoup, Juta. Ďakujem, Juta, za predstavenie problému. Musíme teraz dať stanovisko k právnemu štatútu riadiaceho systému pre Galileo. Novým členom pripomínam, že Európsky parlament, predchádzajúci rozpočtový výbor, našiel e, prostriedky a tým pádom našiel riešenie problému, ktorý rozdeľoval členské štáty. Tento problém bol vlastne financovanie Galilea a my sme navrhli, aby sme dali všetky peniaze E, z rozpočtu 2007, ktoré sme mohli dať z, rozpoč- z časti FEOGA, aby sme zafinancovali celý program Galileo v takej výške, ako to bolo naplánované, ale v nasledujúcich rokoch obávame sa, že sa limit financií prekročí a preto bude asi potrebné trochu upraviť štruktúru riadenia E, príslušným výborom je ITRE. Lehota pre pozmenujúce návrh je 26.2. o 12.00. Hlasovať o tomto budeme 4. marca. ITRE bude hlasovať 17. a potom na 1. aprílovej plenárke sa bude hlasovať v pléne. Teraz navrhujem, aby sme prešli k tým e, témam, o ktorých máme hlasovať, aby sme stihli hlasovanie. Ide najmä o body, ktoré sú dôležité a ktoré už boli predstavené a bola o nich rozprava na predchádzajúcich schôdzach, čiže môžeme pristúpiť priamo k hlasovaniu. Máme tu teda v prvom rade tri body, ktoré sa týkajú mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. Reimer Böge bohužiaľ tu nie je, ale on už odprezentoval svoj návrh minule. Môžeme teda pristúpiť priamo k hlasovaniu. Vieme, že sú pozmenujúce návrhy. Najskôr si teda vezmeme 14 mobilizácia Európskeho globalizačného fondu pre prípad Litvy. Pozmeňujúce návrhy sú. Chcem sa uistiť, že pozmenujúce návrhy boli rozdané. Bod 12, teraz hovorí predseda. Prepačte. Teda začneme bodom číslo 14, ale k 14, pokiaľ viem, nie sú pozmenujúce návrhy. Bod 14, ktorý sa týka Litvy. Žiadne pozmenujúce návrhy. Spravodajca je za. V jeho neprítomnosti vyjadrujem názor spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté veľkou väčšinou. Teraz prejdeme k bodu 12. Mobilizácia toho istého fondu pre prípad nemeckých eh, zamestnancov, ktorí boli obeťou prepúšťania, keď automobilový priemysel bol reštrukturalizovaný. A tu pán Alvaro vzniesol pozmenujúci návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že je to trošku nešťastné, že ten prvý bod sme odhlasovali, toto je ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa vlastne týka všetkých troch správ kolegu Bögeho. A síce objavuje sa tam formulácia, a prečítam to po anglicky, zdôrazňuje, že Európska únia by mala využiť všetky prostriedky na to, aby riešila dopady globálnej hospodárskej a finančnej krízy, zdôrazňuje, že v tejto súvislosti globalizačné fond môže zohrávať dôležitú úlohu a tak ďalej. Takže to tam doplníme a vlastne budeme sa snažiť e, tu vlastne má tú bodkočiarku a potom pokračujeme, že zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrávať Európsky globalizačný fond. To bol také určité upresnenie. Pardon. Uh, oui. Uh, pardon, mon Prepačte, kolega. Tento pozmeňujúci návrh sa týka aj teda Litvy. Takže ešte raz budeme hlasovať retroaktívne, pretože toto je pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka všetkých troch návrhov. Urobil som chybu tým, že som už nechal hlasovať o Litve a povedal som, že tam nie je pozmeňujúci návrh. Máme tu pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka všetkých troch návrhov. E, Reimer Böge nepodporuje tento pozmeňujúci návrh Salvador je proti. Tí, ktorí prišli neskôr, bohužiaľ, kvôli štrajku vo Francúzsku, to je veľmi zriedkavé vo Francúzsku, keď sa štrajkuje vo Francúzsku lietadlá, ktoré idú zo Španielska do Belgicka, musia obchádzať Francúzsko. Musíme si uvedomiť, že ten štrajk je štrajk proti jednotnému uh, leteckému priestoru, pretože niektorí v francúzskom leteckom priemysle si želajú, aby e, letecké vzdušné hranice, ktoré boli zrušené v 93. naďalej existovali. Takže kolega, je proti, ktorého som spomínal, tak ako jeho skupina. Teraz, kto je za tento pozmenujúci návrh pána Alvara, ktorý platí pre všetky tri návrhy? Počítame 1, 2 a tak ďalej. Trinásť, štrnásť. Kto je proti? Myslím, že väčšina je za. To znamená, že gratulujeme pánovi Alvarovi. Bohužiaľ neskoro, neskoro už to nič nezmení. Barbara prišla, aby zahlasovala proti Alvárovi. Neviem, čo sa deje medzi nimi dvoma, ale v každom prípade Alvaro získal svoj pozmenujúci návrh. Takže, keďže sme toto zariadili, tak teraz návrh čís, v čísle 12, mobilizácia Európskeho globalizačného fondu pre Nemecko. Kto je za? Samozrejme, že sme za. Predpokladám, že sme za. Kto je proti? Nikto nie je proti. Pardon, jeden je proti. Kto sa zdržiava? Jeden sa zdržiava. A teraz bod 13, teraz sa to týka chladiarenského sektora. Tá istá vec, mobilizácia Európskeho fondu, pre akú krajinu je to? To je tiež Litva. Chladiarenský sektor v Litve asi v budúcich rokoch nebudeme potrebovať chladiarenské zariadenia, takže kto je za? Za toto opatrenie pre litovských e, pracovníkov, kto je proti? Kto sa zdržiava? Nikto sa nezdržal? Prijaté jednohlasne s tými tromi pozmenujúcemi návrhmi pána Alvara. Tým pádom môžeme teraz e, hlasovať o príslušných presunoch. Teraz sa obraciam na pána Šuriana. Čiže je to bod 16, ktorému sa teraz chceme venovať. E, navrhujem hlasovanie on blok. Sú to tri presuny, ktoré korešpondujú týmto trom opatreniam, ktoré sme teraz schválili. Takže kto je za ten presun? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Sito, Sidonia, tá sa hlasovala aj za, aj proti, aj sa zdržala. Takže je to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. A ďakujem aj výboru. Máme tu ešte dve hlasovania. Teraz e, tu máme najskôr správu Žana Luka Dean, ktorá sa týka malého pozmenenia vo výpočte hrubého národného dôchodku. Je to téma, ktorá donedávna bola výsostne technická, ale objavili sa určité ťažkosti u niektorých členov eurozóny a zistilo sa, že to nie je iba technická otázka. Myslím, že k tomu sa nedá veľa povedať. Už sme o tom diskutovali. Už sme o tom diskutovali na poslednej schôdzi sú tu dva pozmeňujúce návrhy, ktoré majú za úlohu skôr zosúladiť text s závermi rady a ja navrhujem, aby sme hlasovali o týchto dvoch pozmenujúcich návrhoch. Je remercie, Jean-Luc. Uh... Ďakujem, Jean-Luc. Mali by ste si to pozrieť zo zvedavosti aspoň aké sú príspevky vašich krajín do európskeho rozpočtu podľa toho nového systému. Nie je to zanedbateľné. V prípade vo Francúzska to zníži príspevok do komunitárneho rozpočtu o 70 miliónov. Pardon, 170. Kto je za návrh Žana Luka? Prepačte, prepačte, sú tu dva pozmenujúce návrhy. prvé pozmenujúci návrh, ktorým chceme vypustiť článok 2 veľmi zlomyselne. Kto je za zlomyselný návrh spravodajcu? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržali sa? Nikto. Čiže je to prijaté. Pozmenujúci návrh číslo 2 má za cieľ rozlíšiť Čiže vlastne zamietnúť retroaktivitu, tak povedať. Čiže to znamená, že tento spôsob výpočtu sa nebude aplikovať retroaktívne. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Je to teda prijaté jednohlasne. Kto je za správu, záverečnú správu? Žana Luka Dean. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Nikto? Je to teda schválené jednomyselne. A teraz nám tu ostáva ešte presun Lásla a takisto presun pána Maňku. Čiže najskôr preskúmame ten e, rozpočet komisie na rok 2010, tento presun. E, máme tu tri Teraz DEC 01, DEC znamená december? Alebo je to deception, zrada, alebo je to decision, rozhodnutie? Čo to je? DEC 01. A čiže je to rozhodnutie, rozhodnutie 01, mlieko. Využitie mliečného fondu. Láslo. I think, uh, it, um, Mys- ďakujem pekne. Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že nekonali by sme správne, ak by sme nepodporili tento presun. Lebo to znamená, že komisia vlastne zrealizuje to, za čo my sme bojovali. Takže podľa mňa je dobré, že tu máme tento mliečný fond, a bola by tu jeho podpora asi o 300 miliónov, takže podľa by sme to mali spraviť. Ak to správne chápem, cieľom tohto presunu je odstrániť rezervu od okamihu, keď komisia ro- navrhla rozšíriť článok 186 aj na mlieko, ako sme si to želali. Kto je za tento presun, ktorý navrhuje spravodajca? Kto je proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržiava? Jedna, jedno zdržanie. Je to prijaté. <clears throat> Teraz pristúpime k e DEC07. Týka sa so to administratívnych výdavkov, pán spravodajca. At this point I don't think that we can tejto fáze si nemyslím, že by sme mohli iba hlasovať. Lebo musím priznať, že mám tu nejaké otázky a pevne verím, že komisia bude v stave mi ich zodpovedať. Prvá vec sa týka toho, že v súčasnosti máme, tak povediať, koniec februára, ale ešte iba začiatok roka. To znamená, že keď si pozrieme tie dôvody a ak sú dostatočné, tak vlastne neboli ešte známe v, prí, v rámci prípravy rozpočtu na rok 2010. Preto teda nechápem, prečo tieto návrhy nie sú súčasťou toho rozpočtu, o ktorom sme hlasovali v decembri. Napríklad Island sa spomína ako dôvod v súvislosti s rozširovaním ja dokážem pochopiť, že si to vyžaduje dodatočné náklady a môžem akceptovať aj to, že je to niečo dočasné, keďže rozširovanie je určitý proces, ale začalo sa to predsa v lete. To bol oficiálny začiatok. Takže to je moja prvá otázka. Prečo sa to neriešilo v rámci bežného postupu a prečo sa to rieši v podobe presunu? Tento tento presun má tri časti. Tá druhá časť sa týka Islandu a potom tá tretia zohľadňuje pracovné miesta, ktoré boli zmrazené a ktoré ktoré potom už nebudú aktuálne v roku 2011. Ide tu o dočasných zamestnancov, a musím povedať, že to sú určité veci, ktoré môj jednoduchý mozog nedokáže pochopiť. Tak čo sa týka celej tejto záležitosti, my sme hlasovali za linku, kde išlo aj určitú rezervu, aby sme v priebehu roka mohli e, pokrývať e, neočakávané problémy, ktoré by si vyžadovali napríklad aj riešenie nových pracovníkov preto vždy sa tu hovorí o flexibilite a keď sme hlasovali o týchto peniazoch pre týchto pracovníkov, ja nie som v zásade proti, tak to musím povedať, ale potrebujem určité odôvodnenie. Čo sa týka aj harmonogramu, tieto veci predsa mali byť známe už predtým. Ja chápem, že toto je určitý taký slušný krok voči novej komisii, že tá stará odstupujúca komisia nechcela rozhodnúť o tých veciach, ktoré by sa implementovali počas funkčného obdobia novej komisie. To by mohlo byť isté vysvetlenie, možno, že to je pravda, ale neviem skutočne, či to je tak a mňa by zaujímalo, aké je vysvetlenie komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. A keď dostanem tie odpovede, potom poviem, aký je návrh spravodajcu. Merci, monsieur. Ďakujem, pán spravodajca. Pán generálny riaditeľ je tu. Ste schopní teraz to osvetliť pánovi spravodajcovi, jeho mozgu? Oui, merci, président. Je vais faire... Ďakujem. Pour Ďakujem pekne, pán predseda. Urobím to maximum. Dovolte mi pripomenúť vám, základný princíp. Toto nie je predbežný rozpočet, je to transfer. To je prvý problém. Po druhé, čo sa týka otázky Islandu, možno by som vám mohol pripomenúť niekoľko dátumov. V našom predbežnom návrhu rozpočtu sme urobili návrh aby sa začalo keď sa v apríli 2009 prijal tento rozpočet. Vyzeralo to, ako keby mal Island sa nemal pripojiť k Európskej únii vtedy. To tak vyzeralo. A rada súhlasila s 27. júnom ako s termínom, posledným termínom, aby rada dodala stanovisko. A v septembri minulého roka komisia zostavila istú jednotku alebo útvar, ktorá mala vypracovať základy na to, aby komisia mohla vypracovať riadne stanovisko. Toto vyžadovalo, že sa z iných útvarov presunú pracovné sily ľudia, ktorí budú pracovať na tejto tematike bezodkladne. Tento náš návrh tedy smeroval k prispôsobeniu k rozpočtovej položke prispôsobenia, aby sme mohli preplatiť eh, zdrojové náklady tohto útvaru, napríklad eh, to, že niektorých ľudí presunuli do islandského útvaru. A tam vznikli straty. Možno to je trošku technokratické vysvetlenie za touto požiadavkou, ale čo sa týka druhého problému, to, čo spomínal pán Šurian, to má skôr dočinenia s tým, že konvertujeme kategóriu D, to sú e, agenti, ktorí pracujú na kontrakty, ľudia, ktorí pracujú na kontrakty, takže 40 vo funkčnej skupine 1 takýchto ľudí, takýchto kontraktov. Tieto pozície, pracovné pozície boli zmrazené, ale potom boli vyprázdnené. Teraz tam nikto, nikto ich nezaujal, tieto pozície. To znamená, že sme o ne prišli, už nie sú v pláne. A preto potrebujeme transfer, aby sme mohli zakontrahovať nových ľudí, ktorí budú pracovať na dohody. A toto je plne v súlade s pravidlami outsourcovania, pretože v roku 2004 sa udiela reforma zamestnávania v inštitúciách a táto reforma umožnila, aby za nižšie náklady sa zamestnávali ľudia zvonka pomocou metod- metodiky outsourcovania. Toľko by som mohol povedať pánu Šurianovi, pán predseda, ako odpoveď a dúfam, že zváži, či ho to poinformovalo dostatočne a osvietilo a dúfam, že ho to posunie bližšie k súhlasu. Ďakujem, pán spravodajca, presvedčilo vás to? Myslím si, že som až taký osvietený, že žiarím, takže budem hlasovať za áno. To je úžasné. A preto tí, ktorí ste za tento transfer, ktorý podporuje spravodajca, zdvihnite ruky. Kto ste proti? A kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Ďakujem, tento transfer je schválený. A teraz tu máme posledný presun 08, to ste dostali až včera, ale je to naliehavé, je to Haiti, pán spravodajca. Uh, again, uh, we several times said. Niekoľkokrát sme povedali, že v prípade urgentných udalostí reagujeme príliš pomaly. A teraz som veľmi rád, že môžem povedať, áno, urobme hneď tento prenos, tento transfer. Ďakujem. Ďakujem. Takže zdvihnite rýchlo ruku, kto je za, aby sme pomohli Haiti. Haiti. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Nikto. Je to prijaté, čiže urobili sme rekord v našej rýchlej práci. Európska únia trpí problémom viditeľnosti na miestach tra- tragédií a preto to musíme trošku napraviť a dohnať stratený čas. Ďakujem Láslovi Šurianovi. Teraz tu máme niekoľko presnou pre iné inštitúcie. Pán Maňka nám predstaví, koľko ich je. Je tam jeden. Týka sa to súdneho dvora Vladimír. Predseda E, v súvislosti s tým, že nadobudla právoplatnosť Lisabonská zmluva, Európsky súdny dvor bol nútený uplatniť článok 50 služobného poriadku a k tomu, aby ho uplatnil, potrebuje mať zdroje v kapitole na príspevok pri predčasnom ukončení služobného pomeru. Lenže v tejto kapitole nemajú ani euro, preto je potrebné tam malú čiastku finančných prostriedkov presunúť. E, to je všetko, pán predseda, a ja odporúčam hlasovať za. Ďakujem. Kto je za tento presun, ktorý navrhuje spravodajca? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Teda je to schválené. Takže ukončili sme hlasovania a môžeme te sa teraz venovať Máme tu usmernenia, Katrin Böll, um, ale pán generálny tajomník, chcete sa pripojiť? Počkáme teda niekoľko minút a to nám umožní ešte dať slovo pánovi Godmanisovi, ktorý požiadal o niekoľko minút, aby nám urobil takú kinoprezentáciu priamo z Hollywoodu o jednej téme, ktorá je veľmi delikátna a týka sa to regionálneho a sociálneho európskeho fondu a ich riadenia. Pán Godmanis? Veľmi pekne ďakujem. Ocenil by som, keby ste toľko neočakávali od môjho vystúpenia. Prvý raz sa k tomu vyjadrujem. Neviem, či to dokážem vysvetliť. Pripravil som si čosi, ale teraz vidím, že nie je možné, aby si to ľudia prečítali. Je to príliš drobné písmo, ale skúsme. Sú tam isté tabuľky. Na čo sú tie tabuľky? Tabuľky pre štrukturálne fondy na január, na sociálny fond, regionálny fond a kohezný fond. Problém, prečo som nevytlačil tieto dokumenty, je, že treba overiť všetky tieto čísla lepšie a preto by som radšej tieto tabulky odovzdal DG Regi, pánu Alnerovi a aj nášmu predsedovi. Nie preto by boli tie čísla nepresné, že som ich rátal sám, ale vo veľmi všeobecnom zmysle tieto dáta e, ukazujú, že situácia nie je optimistická. Tie hlavné čísla spomeniem, keď niekto si to chce zapísať, zapíšte si to. Platby, ktoré EC vyplatilo členským štátom, komunity vyplatili členským štátom. Teraz nehovorím o peniazoch z národných rozpočtov, hovorím o platobných prostriedkoch za roky 2007-2013. Keď si vezmeme všetky fondy súhrne, je to len 8%, 8,6% v priemere. A sme teraz na začiatku štvrtého roka ak použijeme systém M plus 2 a neviem, či takéto ciele dosiahneme týmto spôsobom, najproblematickejšia vec je, že na nešťastie rok 2000 a rok 2006 sme zakončili tak, že sociálny fond nezískal 1,5 miliard a regionálny nezískal 1,2 miliardy. Takže 4 miliardy sme stratili a išli na mlieko, na plány oživenia ekonomiky, na kohezné plány a tak ďalej. To, to bol ten dodatočný zdroj na financovanie. Neboli žiadne iné zdroje v rozpočte, ktorými by sa dali odfinancovať tieto veci. A čo viac, 8,6 je len priemer, 63 členských štátov e, vynaložili menej ako 8,6. Sú štáty, ktoré dali 3 3,3 tu vidím, a najlepšie je 17,2, najlepšie číslo. Ak sa pozrieme na e, farmy, na čo? Celé fondy. EU structural funds per capita paid. Keď sa pozrieme na všetky fondy súhrne a rozpočítame to na obyvateľa získavame ešte nižšie číslo, ale zase tieto peniaze nadobúdajú na význame. Spomenul by som krajiny, ktoré majú 300 prostriedkov z komunity na hlavu v priemere. A pritom majú 10%, 12% alebo 17% v iných slupcoch tabuľky. Nespomeniem ich menovite, prepačte mi, ale musím povedať, že na druhej strane peniaze, ktoré majú, v priemere sa rozpočítajú ako veľmi málo na hlavu obyvateľa, to tiež nie je dobrý trend. Tieto krajiny nemajú nič do činenia s nízkym HDP, s deficitom rozpočtu a podobne. A v konečnom dôsledku to vedie k tomu, že ako keby všetky fondy neboli v poriadku. Teraz budem hovoriť o konkrétnych. Sociálny fond, platby sú vysoké, pretože sú tu tzv. meké záťaže, veľmi ľahko sa to dá prispôsobiť. Nie, ko- kohezný fond je zložitejší, železnice, cesty a podobne. Tu je číslo 14%, 14,2 presne, ale 66% krajín je pod touto hranicou a najhoršie percento je 7%. Situácia nie je taká jednoduchá a nie taká ako v iných krajinách. Napríklad v sociálnom fonde pri týchto mekých záťažiach krajina s najvyšším sociálnym fondom rozpočtovným obyvateľa z prostriedkov komunitárnych prostriedkov Nevidíte tu žiadnu koreláciu, nevidíme tu systém. Keď ideme z fondu do fondu, sú krajiny, ktoré majú napríklad 2,5 krát viac peňazí na hlavu obyvateľa z komunitárnych prostriedkov a pritom plnia, ich plnenie je dvojnásobne nižšie než priemer. Povedal by som, že keď sa presunieme k fondu regionálneho rozvoja, priemerná miera plynutia do krajiny je ešte nižšia, ešte horšia ako sociálny fond, číslo je ešte nižšie a 56 krajín sú pod priemerom príjmov. Krajiny, ktoré majú 4,5 napríklad mieru získavania prostriedkov. Poďme sa pozrieť na fond súdržnosti, kohezie. To sa týka 15 členských štátoch, 12 sa nekvalifikovalo Komunity, komunitárne prostriedky do kohezného fondu plnenie je 12 a sú krajiny, kde to je, len 16, kde to je až 16 najhoršie je 6 číslo. Musím povedať, že z tohto dôvodu som už spomenul Sidonii, spravodajkyni, že to nie je veľmi pozitívne hovoriť, že sú operačné problémy, prevádzkové problémy a že sa zlepšia. Veru nie. Vedie to k tomu, že problém sa nám vymkne z rúk. Pozrime sa dozadu. Na obdobie od roku 2000 do roku 2006 4 miliardy sme nedosiahli a keby systém šiel tak, ako to je dnes s 8 plnením, myslím si, že by sme nezískali viac ako 4 miliardy. Lehota pre sociálny fond, regionálny fond v predchádzajúcej finančnej perspektíve sme už o rok pozadu. Prekročili sme lehotu o rok. Nájdeme sa v situácii, že peniaze sa nebudú vynakladať. A potom, čo sa stane, parlament alebo komisia využije tieto prostriedky na iné ciele. Je to dobré alebo zlé? Je to dobré pre iné potreby, ale pre politiku súdržnosti je to katastrofa. Iba hovoríme o súdržnosti, ale nič pre ňu nerobíme. Takto som sa vám pokusil osvetliť situáciu a musím povedať, niečo k stanovisku, ktoré potrebujeme predložiť. V skratke, história vyzerá takto. Komisia vyslala pozitívny signál v roku 2009. Komisia navrhla návrh a parlament vyšiel v ústrety v rozpočte na rok 2009 sa zvýšili e, platby vopred v koheznom fonde. Urobilo sa to, uvoľnili sa tieto platby vopred, ale na konci podstate išlo len o 8%. Nebola to až taká veľká suma. Ďalšie návrhy, ktoré prišli, už boli v kríze. Počas hospodárskej krízy. Boli tu tri návrhy. Júlový návrh komisie, júlový minulý rok, keď komisia navrhla takúto situáciu. Krajiny, ktoré cítia krízu veľmi ťažko, nemusia spolu financovať sociálny fond a komisia zaplatí za nich tieto príspevky spolufinancovania. Ale to bolo iba pre sociálny fond a iba pre 1, do výšky 1,2 miliardy. Tak si to vyratala komisia 1,2 miliardy. Keď sa však pozrieme na rozpočet na rok 2010, na tento rok, rozdiel medzi s viazanými rozpočtovými prostriedkami a platbami je iba 2,5. Máme problém s 1,4, ale keď sa pozrieme na kumulovaný rozdiel medzi viazanými prostriedkami a platbami od roku 2007 ďalej, v sociálnom fonde je rozdiel, je kumulovaný rozdiel miliarda a 8,4 je ďalšie číslo kumulované. Takže 23 miliardy rozdiel. Je to možné? pôvodne to bolo možné zvýšiť platby, keď členské štáty požiadali, aby ich zaplatili. Povedal by som, že tento systém platieb vopred, zálohových platieb, nie je veľmi jednoduchý. Rada tvrdí, že je problematický, pretože ak toľko vyplatíte v zálohách vopred, o jeden, o dva roky vopred, potom je problém s finančnou perspektívou na jej konci. Súdržnosť v tomto spôsobe nejako nefunguje. Z tohto dôvodu rada odmietla a takisto spravodajca a ja som sme povedali, že z dvoch dôvodov to nemôžeme prijať. Poprvé, pretože formálne sú to, nie sú peniaze z tohto ročného rozpočtu v sociálnom fonde. Nie je to dobrý nápad presúvať prostriedky z iných cieľov. Komisia nedovoluje predsa e, vnútroštátnym vládam, národným vládam, aby to robila. Prečo to robí sama? A po druhé, členské štáty neboli pripravené platiť o toľko viac. Rada však prijala iné rozhodnutie a to rozhodnutie podporoval spravodajca výboru REGI. Povedal mi, že politické skupiny súhlasili nepodávať pozmenujúce a doplňujúce návrhy k tomuto návrhu. Tento návrh je, že Rada povedala, to je privysoká čiastka, aby sme to zaplatili, pretože sú len krajiny, ktoré majú spomalenie HNP iba tie, ktoré budú mať spomalenie o viac ako 2% a ktoré sú mimo eurozóny, aby ste to pochopili, pretože pre krajiny, ktoré sú vnútri v eurozóne, je to iné. Ale tie, ktoré sú mimo, im dáme 2% na sociálny fond a 4% na fond súdržnosti zálohovo. Vyrátalo sa, že existujú len 4 takéto krajiny, vidíte ich v prílohe 1 a vidíte, že tieto peniaze, ktoré treba, je 0,4 a 0,3, takže spolu 0,7 je to oveľa menej. Musím dodať aj to, že som si preštudoval tieto krajiny. Nie sú, sú to krajiny, ktoré dostávajú normálne platby dnu, získavajú prostriedky, alebo je tam iný dôvod, prečo sú na tom tak zle. Nie, musím povedať, že tieto krajiny nie sú na tom tak zle. Ale povedal by som, že korelácia medzi rozpočtovým deficitom, spomaľovaním tvorby HDP neexistuje. Z rozpočtového hľadiska je to však priateľnejšie, pretože nebudú žiadať toľko peniazy po prvé a po druhé treba, aby sme vypracovali nový systém. Ako vlastne vznikajú tieto veľké rozdiely medzi krajinami. Nie je predsa možné hádzať vinu na komisiu, na komunitu, na DG, regi, ak sú takéto veľké rozdiely medzi príjmami. Pednásobné. Niektoré krajiny sú na tom pednásobne lepšie, iné krajiny sú na tom pednásobne horšie. V niektorej krajine je situácia oveľa horšia ako v inej krajine. A práve z týchto dôvodov myslím, že v stanovisku, ktorý som sa pokúšal sformulovať, som sformuloval, že podporujeme minimum a nie maximum. Maximálny prístup nemá žiaden základ, keď hovorím z hľadiska logiky. A po druhé, žiadame komisiu, aby poskytla opravný rozpočet na 0,7 miliardy. A tretia vec je, že budeme žiadať opäť zrušiť viazanosť týchto prostriedkov, pretože problém je, pán Lamassur aj komisia poskytli informácie každé tri mesiace. Dostanete teraz informáciu každý mesiac a problém je, táto informácia vám nedá, e, nebudete z neho vidieť vyvíjajúci sa vzorec, pretože tam bude rozdiel medzi viazanými prostriedkami a v prílohe číslo 1 uvidíte rozdiely. Na jednej strane sa vyvíja iný vzorec ako na v druhej skupine. Ale peniaze, ktoré sú vyplatené proporčne voči prideleným prostriedkom, toto nevyzerá dobre a neverím, že by sme mali podporiť názor spravodajcu výboru Regi, ktorý sa volá, myslím, Gerilo. Ja vyjadrujem názor aj tohto výboru. Jedna vec je však jasná. Neviem, či teraz revidujeme rozpočet, alebo či je to niečo, čo si máme lepšie rozanalizovať. Prečo sme v tomto osamotení? Všetko ostatné máte napísané v podkladoch. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Uh, Ďakujem za vynikajúcu prezentáciu, pán spravodajca. Toto si vyžaduje rozpravu, viacerí sa hlásia, ja navrhujem, aby sme odsunuli rozpravu na budúci týždeň o tejto téme. A odložíme takisto aj lehotu na pozmenujúce návrhy na obdobie po 4. marci, aby sa mohla konať diskusia a príprava pozmenujúcich návrhov. A takisto budeme schopní ešte rozdať prílohy s číslami, ktoré nám pán Godmanis ukazoval na, eh, alebo sa pokúšal nám ukázať eh, eh, na tabuli, ale technicky to nefungovalo, bohužiaľ. Toto je zásadná téma, ku ktorej sa náš výbor už vyjadroval viackrát a Európska komisia určite k tomu bude mať čo povedať. Pripomínam teda, že 16. marca sa bude hlasovať vo výbore v každom prípade, takže pár dní predtým bude lehota na pozmenujúce návrhy a stanovisko výboru REGI e, dáme potom a výbor REGI bude hlasovať 18. marca. Takže rozpravu o tejto dôležitej správe odložíme na budúci týždeň A teraz dostane slovo Helga Trüppel, aby nám predstavila návrh e, usmernení k rozpočtom ostatných inštitúcií. Vítame generálneho tajomníka a jeho spolupracovníkov. Helga Mohla by si nám poskytnúť zhrnutie? Ďakujem pekne, pán predseda. Začala by som tou centrálnou strategickou otázkou. Všetci vieme, že po dlhých diskusiách sme schválili Lisabonskú zmluvu a vlastne prvýkrát pracujeme podľa nových pravidel, čo sa týka prípravy rozpočtu v tomto roku na rok budúci. To znamená, že na jednej strane je tu určitý politický prístup, že tu v parlamente chceme, aby aj iné inštitúcie reagovali na tie kompetencie, ktoré majú a chceme vlastne dosiahnuť to, čo nám e, dala Lisabonská zmluva, chceme využiť tie nové kompetencie. Samozrejme, tá dnešná diskusia nie je nová, už sme sa e, o tomto bavili pred niekoľkými týždňami v súvislosti s rozpočtom na rok 2011. Preto by som chcela vysvetliť moje hľadisko a chcela by som si najprv vypočuť pána Veleho a potom by som na to reagovala. Tu ide o to, že by som vám chcela povedať moje prvé úvahy, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2011. Samozrejme, je tu určitá možnosť, využiť tie nové kompetencie, ktoré máme my a iné inštitúcie, prispôsobiť ich Lisabonskej zmluve a tých 20%, ktoré vyplývajú z, roku, z tých pravidel z roku 1988, podľa mňa toto nie je žiadne fundamentalistické kritérium, keď sa mení tá, tá, ten základ a situácia, kde máme novú zmluvu a kde vlastne máme novú, nové politické východisko, tak musíme byť pripravení jednoducho sa zmeniť. Zároveň sa nachádzame v hospodárskej kríze a je jasné, že rozpočty členských štátov sú veľmi obmedzené. To ale neznamená, že naše nároky by sme mali nejako redukovať. To nie, ale musíme e, postupovať obozretne, musíme byť, mať tak povedať spätosť s realitou. Musíme tu spolupracovať s komisiou a zohľadňovať aj to, čo to by znamenalo pre rozpočet komisie ako aj rady. Objavilo sa určité číslo, konkrétne 22%. Z môjho hľadiska to nie je správne, je to prehnané. A myslím si, že mm, o tomto je nevyhnutné rozsiahlo diskutovať. Dôležité je to pre našu inštitúciu, dôležité je to pre náš výbor a pre vzťahy s predsedníctvom a generálnym tajomníkom. Potom je to dôležité z hľadiska rády a komisie a síce, keď svojho času sa, sa uzatvorili určité dohody, ako v tomto prípade to si až do roku 1988, je nutné viesť rozhovory, poradiť sa, snažiť sa dosiahnuť zhodu, informovať sa, aké sú záujmy jednotlivých inštitúcií a bez takýchto rozhovorov e, asi sa nepodarí dosiahnuť tú správnu cestu. Dôležité je komunikovať. Preto chcem povedať, že som samozrejme ochotná E, prejaviť určitú flexibilitu, ale sú tu určité hranice a musíme ich hľadať. Z politického hľadiska musíme politicky rozumne konať, musíme zisťovať, aký je ten priestor a nesmieme to ale zároveň prehnať. V súčasnosti to vyzerá tak, že tá správa, ktorú som predložila, je určité prvé približovanie. Mnohé veci sa budú musieť ešte upresniť v najbližších dňoch a týždňoch. Nechcem ešte predbiehať situáciu, ale zameriam sa na pár myšlienok, kde ide napríklad o ekologickú udržateľnosť a našich budov, potom otázka vozového parku, potom ako je to s tými lístkami na verejnú dopravu, čo by nebolo zlé z ekologického hľadiska. Potom sa spomínala jedna otázka, čo sa týka používanie produktov Microsoftu v našej inštitúcii. Tu by som chcel, aby sme boli otvorenejší. Politicky sme proti tomu bojovali, to znamená, že aj v našej inštitúcii by sme mali naše pravidlá tomu upraviť, mali sme byť otvorenejší. Z hľadiska procedúry by bolo dobré, keď sme dali slovo pánovi Velemu, pánovi generálnemu tajomníkovi, aby mohol prezentovať svoje názory. Potom ja by som ešte raz požiadal o slovo a potom by sme sa mohli zaobrať komentármi kolegov. Ďakujem pekne. Très bien, je vous remercie. Euh, juste sur un point. Ďakujem pekne. A ešte jeden bod chcem povedať, Helga. Čo sa týka tej ekologickej udržateľnosti našich e, budov, tak musím povedať, že vo Francúzsku napríklad existuje jeden nástroj, ktorý je veľmi efektívny. Konkrétne ide o to, že sa má zabezpečiť to, aby verejné budovy boli vybavené fotovoltaickými panelmi na strechách. Takto sa bude generovať elektrická energia a EDF nakupuje túto energiu, dodávajú do svojej siete a vykupuje za cenu, ktorá je 20 krát vyššia ako bežná cena elektrickej energie. A toto je veľmi efektívne opatrenie, ale zase tie náklady sú skutočne obrovské na druhej strane. Takže bude dôležité to vyvážiť a bude nutné hľadať nejaké také vyvážené riešenie. Ale samozrejme, že to spadá do oblasti malých a stredných podnikov. To hovorím adresu belgických kolegov, ktorí by to považovali možno za zaujímavé riešenie pre budovu Európskeho parlamentu v Belgicku. Možno by sa to dalo použiť e, aj v Luxembursku, pán generálny tajomník. Chceli by ste už teraz vlastne vystúpiť? Nech sa páči. Máte slovo. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda, pani spravodajkyňa poslankyne, poslanci. Chcem sa poďakovať za túto príležitosť a že môžem sledovať e, túto diskusiu o úsmerneniach. Predsedníctvo v rámci prvého kola už o tom diskutovalo a zajtra sa má prijať rozhodnutie na zasadaní predsedníctva. Samozrejme, toto je ešte iba tá prvá etapa podľa aktuálnych plánov 8. marca by sme mali diskutovať o tých predbežných návrhoch, ak, sa, ak si spomínam správne, 24. marca, ak bude politická vôľa, by sme mohli prijať rozhodnutie. Na úvod by som chcel povedať, že súhlasím so spravodajkyňou v tom, čo spomínal v súvislosti s Lisabonom. Musíme si položiť otázku, ako vlastne vybavíme parlament tak, aby sme naše práva nemali iba na papiere, na papieri, teda v Lisabonskej zmluve, ale aby sme ich využívali v skutočnosti. Prednedávnom som mal možnosť sa stretnúť s, so, s jedným štátnym tajomníkom z Nemecka a on povedal, že čo sa týka jeho ministerstva, tak je tam 200 úradníkov, ktorí pravidelne pracujú v pracovných skupinách rady. Keď si predstavíte to tak, že aký, aké kolektívne know-how sa tam zhromaždí na druhej strane legislatívneho procesu, tak si musíme položiť otázku, či my sme dostatočne vybavení, aby sme boli e, zákonodárcom na rovnakej úrovni. A myslím si, že budúci rok v rámci rozpočtu parlamentu sa bude musieť zamerať na politickú podporu parlamentov, e, poslancov. Potom je tu ďalší nástroj, opravný rozpočet e, na rok 2010 kde budú určité možnosti pre výbory, pre politické skupiny, ako aj sekretariaty jednotlivých poslancov. A potom v roku 2011 sa plánuje, aby sa poskytla aj nepriama podpora pre poslancov. Bude tu teda, budú tu tie oddelenia politík, budeme tu mať oddelenie politík, rozpočtových politík a oni budú sa snažiť spolupracovať s poslancami, potom je to ďalší nástroj, knižnica, ktorá je k dispozícii každému poslancovi. To znamená, že to by mohla byť ďalšia forma podpory. Ďalej sa plánuje v súvislosti s opravným rozpočtom na rok 2010 uskutočniť druhú tranžu príspevkov na sekretariát. To znamená, aby poslanci mali možnosť zamestnať ďalších pracovníkov. Okrem toho, je tu množstvo inštitucionálnych záväzkov. Aj keď sme sa ešte nezhodli s radou na tom, aký mechanizmus tam má byť a akým spôsobom sa vyberie tých 18 poslancov, ktorí vyplývajú e, z Lisabonskej zmluvy, tak je jasné, že to má byť práve 18 poslancov. Títo poslanci pravdepodobne pre, začnú svoju prácu v roku 2011. Voľba 18 poslancov, to je vec primárneho práva a budeme musieť rátať s tým, že ratifikácia bude trvať asi jeden rok. Musíme ale zabezpečiť prostriedky, ktoré budú e, znamenať, ktoré budú vyplať z týchto 18 poslancov, lebo dôležité si uvedomiť, že nebudú pozorovatelia, ale budú plno hodnotní poslanci Európskeho parlamentu. Po druhé, potom rozšírenie o Chorvátsko. Zvyšuje sa pravdepodobnosť, že to nastane. Je to jasné z najnovších udalostí posledných dňov. Dní otvárajú sa nové kapitoly. V súčasnosti vychádzame v rámci nášho plánovania z toho, že na začiatku roku 2012 pravdepodobne musíme rátať s chorvátskymi poslancami. To znamená, že už v roku 2011 musíme začať sa pripravať v rámci jazykových služieb. Musíme tu mať kapacity pre chorváčinu, ak teda chceme poskytovať plnohodnotné služby aj pre chorvátskych poslancov. To znamená, že tradične pri rozšíreniach má, sa plánuje so 124 novými pracovníkmi. V súčasnosti sa plánuje s tým, že približne polovica by sa mohla prijať v roku 2011. To by teda boli chorvátsky pracovníci, kde by sme sa hlavne zamerali na jazykové služby. To by bola teda prvá fáza, ešte keď nebude ratifikované pristúpenie. Dôležité bude, aby sme to riešili flexibilnými zmluvami. To znamená, že tí ľudia by neboli úradníci je určitou tradíciou v našej inštitúcii, že určité obdobie pozývame k nám pozorovateľov z dotknutej krajiny. To znamená, že v určitom období v roku 2011 musíme zabezpečiť prostriedky, aby sme zabezpečili to, aby pozorovatelia z Chorvátska sa mohli zúčastňovať e, na práci v parlamente ako pozorovatelia. Potom štvrtá otázka, to sú viacročné programy. V rozpočte na minulý rok sme začali s trojročným programom pre budovy. Iste všetci viete, že to sa vykonalo po určitých udalostiach, ktoré nastali. A vyplynulo to z toho, že sme si uvedomili, že musíme podstatne viac sa zaoberať údržbou. Okrem toho musíme mať vlastné kapacity, aby sme mohli posudzovať prácu externých expertov, ktorých služby využívame. Rok 2011 bude teda druhý rok toho trojročného programu a musíme zohľadniť aj tieto potreby. Myslím si, že je dôležité, a vyplynulo to z požiadaviek tohoto výboru, že predsedníctvo postúpilo veľmi ďaleko v tej oblasti, čo sa týka vypracovania stredno- a dlhodobej stratégie v oblasti budov. Predsedníctvo vytvorilo pracovnú skupinu, a myslím, že aj pani Trupel to určite uvíta. Táto skupina sa nezaoberá len budovami, ale ide tu o prepojenie medzi budovami, transportom a tzv. zeleným parlamentom. To znamená, že riešia tu ekologické otázky, otázky prepravy, transportu. Je to prepojené aj s otázkami budov, lebo nedávalo by zmysel, keby sa tieto otázky oddelili. Táto pracovná skupina, ako som spomínal, e, veľmi výrazne pokročila vo svojej práci a vychádzame z toho, že budeme mať intenzívnu diskusiu o stredno- a dlhodobej stratégii vlasti budov na predsedníctve 8. marca a pravdepodobne 24. marca príjmeme rozhodnutie. To znamená, že výsledky tejto stratégie v oblasti budov môžu byť príslušným spôsobom zohľadnené v rámci prípravy rozpočtu na rok 2011. Dôležité je sa tam dohodnú prvýkrát kritéria o obsadení eh, o pokrytí priestorov, to znamená, že kto má nárok na aký priestor. Eh, dlhú dobu sa to neaktualizovalo a je skutočne dôležité, aby sa toto vykonalo. Musíme si preskúmať, aké vlastne plochy máme dispozícii, koľko ploch ešte potrebujeme a z toho odvodíme potom strednú dlhodobú stratégiu. Niečo podobné platí aj v oblasti informačných technológií, IKT, aj v uplynulom rozpočtom konaní tu bola výzva na predsedníctvo, aby sa vypracovala stredná dlhodobá stratégia v tejto oblasti. Pracovná skupina pokročila aj v tejto oblasti a ja pevne dúfam, že koncom marca budeme môcť na predsedníctve prijať rozhodnutie o informatike a v oblasti informačných a komunikačných technológií. Potom ďalšia dôležitá otázka, správna rovnováha medzi internalizáciou a externalizáciou, kedy sa dosiahol ten moment, kde sme príliš závislí od externých poskytovateľov, keď vlastne nebudeme mať dostatočný prehľad o kvalite poskytovaných službách. Ja som toho názoru, že bolo by asi lepšie vybudovať viac interných kapacít, aby sme vedeli správnym spôsobom kvalitatívne sledovať tie služby od externých poskytovateľov. Tam ďalšia téma, jazykové služby, a to je dôležitá téma. A to je oblasť, ktorú sa zaoberal pán Maňka. Tu ide o to, aby sa správne alokovali zdroje. Osobne si myslím, že ešte nemáme medzičasom tú ideálnu situáciu. Pri jednotlivých jazykoch musíme viac na tom pracovať, musíme sa viac orientovať na aktuálny, eh, aktuálnu potrebu a nie vychádzať z toho, čo bolo pred 5 rokmi a z toho možno vyplnúť ďalšie nevyhnutné zdroje ver parlament. Potom je tu ešte špecifický faktor, ktorý je dôležitý. Ako iste viete, parlament rokoval s Belgickom v súvislosti s novými budovami. Medzičasom, začiatkom januára, parlament dostal prevod v, v sume približne 86 miliónov. Tu ide otázka, otázka, otázka je, čo s tými prostriedkami. Bolo by dobré, aby sa dlhodobo využili tieto prostriedky vo forme investícií, aby sa e, nespotrebovali pre každodenné potreby. Čo je tá správna investícia, samozrejme nad tým je sa nutné zamyslieť, ale aj tu máme určité zdroje prekvapivo k dispozícii a preto sa oplatí sa nad tým zamýšľať a ako sa dá zmysluplne dlhodobo využiť tieto prostriedky v prospech parlamentu. A možno na záver by som sa chcel poďakovať ešte raz za skutočne dobrý dialog, ktorý som mal s pani Trupel. Už som poukázal na to, že toto sú také prvé úvahy. 8. marca dostane prezidium predsedníctvo čísla a keď sa to odsúhlasí s príslušnými úpravami, tak môžeme potom 24. marca to celkovo schváliť. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujem. Bolo to veľmi obsiažné a jasné. Viacerí sa hlásia o slovo. Máme iba 20 minút, necelých. Kolegovia, preto stručne pán Vogen. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som rád zablahoželal k správe spravodajkyni. Bola to ťažká úloha, pretože samozrejme oficiálne sme nedostali od Bíra tieto usmernenia a teraz treba túto správu zložiť, istým spôsobom poskladať. Istí poslanci chcú predložiť pozmenujúce návrhy, hoci lehota je tento štvrtok, takže vyjadrujem isté obavy, keďže tu je generálny tajomník, že či by Biro nemohlo s týmto niečo urobiť. Chcel som sa vyjadriť niekoľkým veciam. 20-percentný limit. Chápem, že konferencia predsedov navrhuje rast tohoto stropu z 20% na 22% a to v vašej prítomnosti. My, pán prezident, čo, pán predseda, myslíte, že toto bude fungovať? a že bude možné sa dohodnúť na vzostupe na 22%, alebo skôr sa od nás očakáva, ako nájsť spôsoby odfinancovania týchto 20%. Poprosím vás o váš názor na tieto veci. Ďalšia téma, výbor, by sa mohol zamerať na priority do budúcnosti, aj na integrované poznatky v manažerských systémoch. O tejto téme sa nehovorilo, ale veľké zdroje sú k dispozícii pre poslancov je možné sa e, pozhoverať s útvarmi, ktoré majú na starosti všetky tieto inovačné nástroje. A napokon chcem hovoriť o budovách, o politike budov, o stratégii. Myslím si, že už hovorím o tom neskoro, pretože takúto stratégiu treba odfinancovať. Náklady jednotlivých alternatív sú iné. Potrebujeme spoluprácu s ďalšími inštitúciami, zvážiť všetky možnosti, ako sa deliť o budovy a najmä sa deliť o informácie o nákladoch na jednotlivé budovy. Ďalšie veci je pridelovanie ľudí, na sekretariaty po Lisabonskej zmluve. Myslím si, že aj na toto by mal rozpočet pamätať. Mali by sme prideliť výborom ďalších ľudí, pretože sa zvyšuje ich pracovná záťaž. A môžeme len odhadnúť, okoľko sa zvyši po Lisabonskej zmluve v roku 2011 by sme už mohli e, spravodlivejšie rozdeliť týchto zamestnancov. Možno by sme mohli preskúmať aj, čo robí Europarl TV, aké sú čísla, či existuje nejako nákladovo výhodný spôsob, ako parlament by mohol informovať svojich občanov o svojej práci, či toto je ten najlepší spôsob, akým to urobiť. A napokon chcem hovoriť o analýze fixných a variabilných nákladov. Všetky inštitúcie a organizácie majú fixné náklady, napríklad platy, ale potom sú tu premenlivé náklady, ktoré skolíšu a mali by sme si rozanalizovať, v akej výške sú ktoré. Toto sú niektoré námety a témy, o ktorých by sme mali prioritne hovoriť a podám aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov k týmto témam. Ďakujem teraz pán Fernonč. Ďakujem pán predseda. Chcem pogratulovať nášmu spravodajcovi za k vynikajúcej správe. Ďakujem pánovi generálnemu tajomníkovi za to, že prišiel a oceňujem priority, ktoré vyslovil. Ja si myslím, že naplánované opatrenia e, sú naozaj primerané. Domnievam sa, že situácia je taká, že máme rozpočet, na ktorom sme sa zhodli. Vieme, že potrebujeme tieto zdroje a keď odtiaľ odstránime 166 miliónov, tak nebudú disponibilné na niečo iné. Myslím si, že Musíme zistiť, aké sú tie fixné výdavky, povinné výdavky a tam sa musíme zameriať na to, aké sú absolútne nevyhnutné limity, aby sme vykonávali dobrú legislatívnu prácu. Musíme kvantifikovať to minimum, na základe ktorého môžeme vykonávať dobrú poslaneckú prácu, čo nám umožní robiť dôstojne našu prácu. Musíme zistiť, či to je 20 alebo 22 To závisí od viacerých faktorov. A kapitola 5 by mala obsahovať všetky administratívne výdavky podľa nás. A tých 20 Možno to bude príliš vysoká suma. Najskôr musíme si zrekapitulovať, čo sú tie fixné povinné výdavky. A potom budeme musieť definovať určité kritéria transparentnosti a e, vhodného riadenia a potom na základe Lisabonskej zmluvy uvidíme, čo potrebujeme. Teraz sa nachádzame v takej experimentálnej fáze oproti predchádzajúcemu roku. Myslím, že musíme preukázať pružnosť, aby sme zistili, čo nám ostáva k dispozícii, keď definujeme to, čo musíme e, vynaložiť. Potrebujeme niečo trvalo udržateľné, niečo, čo nám zaručí udržateľnosť, to platí pre viaceré kapitoly, napríklad politiku budov a tak ďalej. Musíme mať niečo na viacero rokov, aby sme nenakupovali určité veci, ktoré príliš zaťažia náš rozpočet. Musíme vedieť, kam chceme ísť a aké sú naše záväzky. Myslím si, že na tom sa všetci zhodujeme. Vezmeme si napríklad výklad toho pravidla 20%. Predsa sa zhodujeme v tom, že my sami sme si stanovili nejaký limit to je dobré, to je legitímne a to sa takisto nachádza v návrhu uznesenia o opravnom rozpočte. Myslím si, že o tomto existuje konsenzus. Zhodli sme sa teda v hrubých črtách na tom, čo je v správe. Možno ešte e, si to vyžaduje určité upresnenia, najmä pokiaľ ide o preklady. Hovorí sa samozrejme, že personál musí byť kvalifikovaný, ale to, čo si čítam v správe, to nie je úplne jasné. Potom sa tam hovorí o nediskriminácii. Aj tu by som chcel nejaké upresnenia. Samotný text mi nehovorí veľa. Samozrejme, že môžu byť diskriminácie diskriminácie, a, ale čo sú to tie nediskriminačné opatrenia? Spravodajca by to mohol trošku upresniť. Opakujem, že musíme si zistiť, aké sú naše povinné fixné výdavky. To je prvá vec, ktorú si musíme objasniť. A potom uvidíme, kde sme, buď si ponecháme tých 20%, to by bolo dobré, keby sme sa toho mohli držať, ale uvidíme, čo, či to bude možné. Ur- existujú takisto aj tzv. variabilné výdavky a musíme si zrátať, aké sú náklady, aké sú výnosy takýchto výdavkov. Myslím si, že keď to takto urobíme, tak nás podporia aj všetci európsky občania, pretože legislatívna práca je dôležitá práca, ktorá stojí určité peniaze. Nedá sa to robiť zadarmo a musíme to robiť čo najlepšie. Mám tu veľa prihlášok do diskusie, prosím, buďte veľmi struční. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. E, viacerí kolegovia spomenuli 20-percentný limit a nový vzorec, ktorý je potrebné v budúcnosti vytvoriť. Vieme, že toto pravidlo platí už takmer 22 rokov a vieme, že keby nebola Lisabonská zmluva a keby e, nebol, nebol štatút poslancov, možno by sme ešte nerokovali v tejto chvíli o tomto vzorci a možno aj to napovedá, že akým spôsobom sa tento vzorec má posunúť a možno e, zohľadiť treba hlavne tie aspekty, kvôli čomu sa, sa mení. Eh, ďakujem pánovi generálnemu tajomníkovi, že vlastne spomenul tie hlavné priority. Ja by som chcel upozorniť, že pred rokom poslanci Európskeho parlamentu vyslovili veľmi silné posolstvo, eh, a to posolstvo znie, že všetci poslanci Európskeho parlamentu by mali mať možnosť v roku 2010 vykonávať svoje povinnosti a aktivity v jazyku, ktorému rozumejú. Ja som veľmi rád, že e, vlastne parlament týmto smerom naozaj kráča a ďakujem za to pánovi generálnemu tajomníkovi, ale samozrejme túto cestu musíme aj v budúcnosti ďalej sledovať aj v našich dokumentoch. Pred dvomi rokmi sme v Európskom parlamente rozbehli pilotný projekt, ktorý e, rieši individuálne tlmočnícke služby. Vieme, že v prvom roku jeho využitia v roku 2008 sme z neho vyčerpali len 0,25 To znamená, zo 4 miliónov 100 tisíc eur sme vyčerpali čo bolo veľmi málo. E, predpokladám, že tento rok to bude už lepšie, v roku 2009, ale takisto potrebujeme mať informácie aj z tejto oblasti budúcnosti. Keď hovorím o jazykových službách, tak e, Dvor auditorov vo svojej osobitnej správe zdôraznil, že v tejto oblasti existuje priestor na zlepšenie a úspory. Nielen v Európskom parlamente, ale vo všetkých inštitúciách. Aj preto sme zaviedli v roku 2010 horizontálny návrh, keď sme dali do rezervy pre všetky inštitúcie 5 financií pre externý preklad. V tejto ceste by sme mali pokračovať aj roku 2011. Samozrejme, keď budeme mať analýzy, čo to prinieslo, potom si povieme, akým spôsobom budeme ďalej postupovať. V tomto roku očakávam od všetkých inštitúcií, že preskúmajú možnosť práce na diaľku. To sme tiež spomínali v našich dokumentoch. To znamená teleworking pre prekladateľov, čo môže priniesť a aké finančné úspory. V tomto roku takisto očakávam od Európskeho parlamentu a od všetkých inštitúcií aktuálne informácie o tom, ako využívať naše dočasne nevyužité kapacity. Lebo každá inštitúcia má dočasne nevyužité buď priestory na nájom, buď kopírovacie služby, čiže potrebujeme dať, dostať návrhy, akým spôsobom to budeme využívať. Chcel by som pripomenúť dohodu zo zmierovacieho konania z októbra minulého roku o tom, že v Európskom parlamente sa v tomto roku uskutoční Eh, organizačný audit v DG Inlo a v bezpečnostnej službe. Keď ho posúdime, verím, že to bude ďalšie východisko pre ďalšie naše kroky. Posledná poznámka. My sme konsenzuálne schválili projekt eh, Dom európskej histórie, E, samozrejme, v tejto oblasti je potrebné zapojiť všetky, všetky ďalšie výbory do diskusie, nie rozpočtový výbor. Hovorím to preto, lebo máme aj ďalší projekt, a to je návštevnícke centrum. Keď som ho navštívil, tak som videl tú veľkú sekciu, ktorá sa zaoberá nie e, e, históriou Európskeho parlamentu, ale tiež históriou Európskej únie. To znamená, je potrebné, aby si architekti obidvoch projektov sadli spolu a aby, aby e, potom riešili tieto veci tak, aby, aby tu nastala skôr koordinácia ako nesúlad. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Por- Ďakujem. Teraz pán Portaš, prosím veľmi stručne. Prezident, eh, äh, sobre 20 o 22 Najskôr sa chcem vyjadriť k tým 20 alebo 22 percentám. Nemyslím si, že Teraz musíme už poskytnúť odpoveď. Postačí, že sa príjme v kapitole 5 návrh EPP, čiže všetky administratívne výdavky zlúčiť a potom nebudeme potrebovať žiadne percentuálne sadzby. Teraz teda túto otázku nemusíme riešiť v tomto okamihu. Druhá vec. Chcem sa vyjadriť k definícii rozpočtu parlamentu. Niečo úplne iné je, ako s tým zaobchádzame. Musíme to oddeliť od správy ostatných rozpočtov. Na jednej strane máme tie politiky, ktoré sú zdieľané. Na druhej strane máme racionalizačné nástroje, a mohli by sme e, dosiahnuť úspory s týmto. Súhlasím s vami, 65 miliónov eur na lepšiu e, legislatívu na zjednodušenie, aby nám ostalo viac peňazí na asistentov. To je všetko dobré, veľmi dobré, ale problémom je, že sa to dá obhájiť iba ak v tomto výbore nájdeme odvahu a povieme jednoznačne, ktoré výdavky nie sú obhajiteľné, najmä tie výdavky, ktoré máme my, poslanci, a ktoré nie sú oprávnené. Pretože na jednej strane máme rôzne subvencie, podpory, ale to nie je politicky trvalo udržateľné, nie je to obhajiteľné musíme mať jednotné kritéria na posudzovanie. Samozrejme, určite existujú dobré argumenty, ktoré obhajia to, čo robíme teraz, ale mali by sme to zanalýzovať a mali by sme si pozrieť jednotlivé výdavky. Už sa o tom hovorilo aj v júli. Napríklad preskúmať cesty a podobne. Existuje celý rad pohyblivých výdavkoch, výdavkov, kde môžeme usporiť, kde sa veľmi peniazmi plitvá. Ďakujem teraz Juran Ferm. Thank you. I will be very short, but... Ďakujem, budem hovoriť stručne. Chcem poďakovať najprv Helge. Myslím si, že predbežnú správu, ktorú predložila, je veľmi dobrý základ na diskusiu. Ďakujem aj za prezentáciu pánu Velemu generálnemu tajomníkovi. Mám otázku. Všetko, o čom ste hovorili, volá po zvýšení súm. Ja s tým súhlasím, ale keďže toto je rozpočtový výbor, samozrejme, že nás zaujímajú aj úspory, nielen navýšenie. Mohol by generálny tajomník odprezentovať jeho priority aj čo sa týka možností úspor, racionalizácie alebo kritického vyhodnotenia súčasných nákladov, efektívnejších riešení, ktoré by mohli viesť k zníženiu nákladov a podobne, pretože aj toto musí byť súčasťou vašich analýz. Ďakujem. Ďakujem, ešte sa hlási veľa ľudí, ale bohužiaľ nemáme čas. Navrhujem, aby pán generálny tajomník písomne poskytol odpovede na otázky, ktoré sa týkajú priamo jeho čo najskôr a Helga to uzavrie. Ja sa ospravedlňujem tým, ktorí sa ešte hlásia. Bohužiaľ, nemôžem vyvolať všetkých. Helga, prosím, predstav nám svoje závery. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem, pán predseda. Chcem v zásade povedať, že som za akékoľvek zlepšenie, či už to je lepšie riadenie, lepšia organizácia. Som za všetko, čo povedie k úsporám. Samozrejme je jasné, že teraz žijeme v politickej situácii, kedy naša pracovná schopnosť musí byť vylepšená. Je to cieľ, ktorý s vami zdieľam. Bez ohľadu na to, že nemáme ešte konkrétne čísla na stole a hovoríme skôr o všeobecnej línii, chcem povedať, že by sme sa mohli pozrieť na jedno číslo z komisie. Komisia čaká na rok 2011 maržu 109 miliónov, čiže tie 2% naviac, o ktorých sa hovorí, aj keď to ešte nie je pevne stanovené. Ale to by znamenalo naviac 160 miliónov. Je teda pochopiteľné, že so súčasnou maržou tých 22% nepokrieme. Chcem sa poďakovať kolegom za ich vyjadrenia. Pokúsim sa v nasledujúcich dňoch pokiaľ ide o môj politický postoj, ale aj konkrétne návrhy vylepšiť čo najviac. Uvediem jeden malý príklad. Postihnutý v parlamente. Prečo nemáme nič pre handicapovaných, napríklad e, nápisy v slepeckom písme? E, viacerí už poukazovali na to, že parlament nie je veľmi vhodný pre handicapované osoby Nechcem to teraz rozvádzať do detajlov, ale predložím niektoré návrhy všeobecné, ale aj konkrétne. Ďakujem. Très bien, je vous remercie. Ďakujem. Navrhujem, aby sme ten bod pána Alvara odložili na ďalšiu schôdzu, pretože bohužiaľ je 18.30 nemôžeme zdržiavať tlmočníkov. Ďakujem, drahí kolegovia, ďakujem Helge, ďakujem generálnemu tajomníkovi a stretneme sa budúci týždeň 4. marca.